Uh, good afternoon, everybody. If we could... Uh, Prajem príjemné popoludne. Ak dovolíte, mohli by sme sa usadiť a mohli by sme začať našu schôdzu. Najprv otváram teda našu schôdzu a chcela by som sa spýtať, či môžeme schváliť uh, náš program. Vidím, že nikto nie je proti, to znamená, že môžeme pokračovať k bodu číslo 2. Musíme schváliť zápisnice zo schôdzi zo 14. apríla, 1. a 2. júna a 28. júna. Žiadne komentáre, dobre, považujem tie zápisnice za schválené. Tretí bod oznámenia predsedajúceho. Nemám žiadne. A tým pádom sa ostávam bodu číslo 4, čo je nášho kalendáru zasadaní na rok 2011. Predpokladám, že ste to dostali v vašich podkladoch. Schválili to koordinátori 6. septembra. Ak sú nejaké námietky, tak nám dajte vedieť ešte predtým, ako končíme dnešnú schôdzu. Ak sa k tomu nevyjadrite, tak budeme vychádzať z toho, že vlastne boli tieto schôdze, tento program schválený a tým sa dostaneme k bodu číslo 5 a som veľmi rada, že tu môžem opätovne privítať pána Žána Klóda Trišeta, prezidenta Európskej centrálnej banky. Naposledy sme sa stretli 21. júna. Ja sa teším na to, že sa stretneme potom aj v novembri, 30. novembra, takže ste vlastne našim pravidelným návštevníkom. To je asi všetko, čo by som chcela povedať. Pán Triše vystúpi asi na 15 minút bude nás informovať o aktuálnom vývoji, aj o tzv. exitovej stratégii, potom to bude aj fiskálna politika, to bude súčasťou našej diskusie. A asi budeme diskutovať aj o finančnom sektore a hospodárskej vláde. Čo sa týka diskusie, každý bude mať 1,5 minúty na otázku a čas na odpoveď bude približne 3,5 minúty. Chcela by som vám povedať, že v rámci týchto 1,5 minúty by ste mali skutočne položiť podľa možnosti iba jednu otázku, lebo nebolo by spravodlivé požadovať komplexnú odpoveď napríklad na 10 otázok. Ďakujem pekne a nech sa páči, pán Triše, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia pravidelne sa stretávame v čase, kedy zaznamenávame významný pokrok v Európe, čo sa týka hospodárskej vlády a finančnej regulácie. Ak dovolíte, tak ja by som chcel pogratulovať Európskom parlamentu a špecificky tomuto výboru k tomu, že sa podarilo schváliť Európsky balíček o finančnom dohľade. Európsky parlament pracoval na tejto téme a z toho ja jasne vidím, že táto inštitúcia vykonala kvantový krok smerom e, k Lisabonskej zmluve. Európskej parlament bol veľmi dôležitý aj v rámci reformy, kde išlo o európsku perspektívu. A musím povedať, že ako európska inštitúcia, Európska centrálna banka skutočne oceňuje váš, e, vašu snahu a oceňujem aj kroky v tejto oblasti. Potom je to druhý legislatívny balíček, ktorý sa dostane tento týždeň e, na program, pôjde tu o hospodárskú vládu. Ja som si isté, že spolu s, môžeme rátať s podporou Európskeho parlamentu, ako aj s podporou vašeho výboru. Zvolil sa tu veľmi taký európsky prístup a potrebujeme aj v tejto oblasti kvantový krok, aby náš vnútorný trh lepšie fungoval. Toto je veľmi dôležité, aby sme aj posilnili Eh, menovú úniu, čo je to podstatné, čo je na, eh, v rámci európskej integrácie. Ako už to bežne býva, budem vlastne dnes, eh, vlastne začnem posúdením alebo názorom Rady ECB, vyjadrím názor na hospodárskú situáciu. V súvislosti s tým sa sústredím na dve témy. Pôjde tu o reformu hospodársko-politického rámca menovej únie a potom sa dotknem aj budúcnosti medzinárodnej a európskej regulácie finančných trhov. Dovolte, aby som sa teraz zameral na monetárny a hospodársky rozvoj. Od posledného stretnutia v júni môžem povedať, že tie údaje, ktoré sme dostali, sú podstatne lepšie. E, hospodársky rast E, dosiahli 1% porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom a keď to prerátame na celý rok, tak dosiahneme 4%. To znamená, že vidíme, že je tu hospodársky rast, síce mierny, ale dôležité je, dôležité je že, že prebieha a že je tu čoraz väčšia istota, čo sa týka výhľadu budúcnosti, čo sa týka inflácie, sa dosiahla v auguste 1,6%, čo je mierny pokles z 1,7% v júli. Toto je v súlade s našimi očakávaniami. Čo sa týka výhľadu do budúcnosti, predpokladám, že inflácia môže narásť z do hľadiska, ale dodržíme vlastne tie ciele v rámci strednodobého horizontu. Rizika pri výhľade mierne rastú, ale sme si istí, že infláciu zvládneme a, a podarí sa nám udržať stanovené hodnoty. Naša monetárna analýza potvrdza, že inflačný tlak môže tu pretrávať do strednobe hľadiska. E, čo sa týka rastu aj v oblasti e, požičiek, je tu, je tu pozitívny vývoj, vidíme tu Vidíme, situácia sa e, v niektorých veciach zlepšuje, ale nie čo sa týka podnikov. My sme rozhodli na začiatku tohoto mesiacu, že budeme pokračovať s e, refinančnými operáciami, aby sme e, budeme mať fixované úrokové sadzby a chceme poskytnúť e, tú sumu, ktorú požadovali banky v rámci eurozóny a to budeme poskytovať minimálne do januára 2011. Tam vykonáme určité ďalšie operácie a to vtedy, keď budú splatné tie refinančné operácie na 6 a 12 mesiacov. Prostredníctvom nášho Securities Market Program chceme ďalej poskytovať určité sumy v rámci trhu s dlhopismi. Ako som vysvetlil vysvetlil Európskom parlamentu, táto intervencia je dôležitá, aby sa zlepšilo fungovania, fungovanie monetárnej politiky. riadiaca rada sleduje situáciu. E, očakávame že inflačné, inflačné očakávania budú trošku rásť a myslíme si, že súčasnej situácie naše úrokové sadzby sú primerané. Dovolte, aby som opätovne zdôrazniť, že neštandardné opatrenia, ktoré prijal eurosystém počas eh, tej doby, keď o veľké napätie na troch, to je všetko v súlade s našim mandátom, čo sa týka oblasti inflácie. Keď sa teraz zameriam na rozpočtové politiky, Dôležité je zabezpečiť e, dobrú finančnú pozíciu. To je to, čo potrebujeme. Preto apelujeme na všetky štáty, aby vykonali všetko preto, aby vykonali fiskálnu konsolidáciu. Pozitívny fiskálny vývoj, ktorý mohol nastať, napríklad by bol väčší hospodársky rast, takéto možnosti by sa mali využiť na to, aby sa dosiahol rýchly pokrok tejto oblasti. Dovolte, aby som sa, pani predsednička, teraz zameral na špecifické témy, a tu začnem napríklad reformou hospodárskej vlády. Predseda Van Rompuy vás informoval o pokroku v oblasti špeciálnej pracovnej skupiny a jeho vedenia. Hoci sa pokročilo v mnohých eh, eh, oblastiach, hlavne v oblasti európskeho eh, semestra, k iným témam, ako je posilnený dozor rozpočtový a takisto makroekonomický dozor a rámec, tu je potrebných viac ambícií základným cieľom musí byť dosahovať všetko, čo je potrebné na to, aby sme mali eh, hladké fungovanie eh, menovej únie. Ako náhle Európska komisia predložil, predloží svoj legislatívny návrh, Európsky parlament ako spoluzákonodárca bude mať zodpovednosť za návrhnutie efektívneho rámca ekonomického riadenia, rokovania, k dozornému balíčku nám ukázali, že parlament nie je ochotný akceptovať kompromisy založené na princípe v údzovkách najmenšieho spoločného menovateľa. V ideálnom e, prípade ten kvantový skok e, posilňujúci EÚ by si vyžadoval e, skutočnú zmenu zmluv. To znamená, že mali by sme preskúmať maximum možností pre Európsku úniu, menovite pre sekundárnu legislatívu v zmysle terajších zmluv, aby sme dosiahli takýto kvantový skok. E, Európska centrálna banka tu počíta s podporou parlamentu a verí, že primeraná reforma ekonomického spravovania, predovšetkým v oblasti eura, bude opätovne musieť využiť e, naplno e, to, čo nám poskytuje Lisabonská zmluva. Európska centrálna banka a jej člen dozornej rady Lorenzo Bini Smagi vám prednedávnom predložil e, našu, naše pozície k viacerým e, stránkam ekonomického riadenia a reformy v tomto smere vládanie množstva dôležitých otázok spojených s riešením krízy. Takisto načotol ekonomické pozadie e, našej pozície. Ja by som chcel zdôrazniť, že my e, považujeme za nerozlučné elementy reformovaného rámca fiškálnej a makroekonomickej e, formy e, dozoru, e, že to je v centre našich diskusí. Nový rámec by mal byť dobre zameraný, predovšetkým na krajiny s vysokou mierou zadlženia a výraznými stratami, pokiaľ ide o ich konkurencieschopnosť. Úroveň verejného zadlženia, rovnako aj vývoj deficitov, by mohol byť zdrojom finančnej nestability a mohol by byť určitou nákazou naprieč krajinami, ktorý by, e, ktoré používajú spoločnú menu. Takže mali by sme posilniť rozpočtovým dozorom chránenie týchto dlhov eh, preventívnymi aj korektívnymi opatreniami eh, paktu rastu a stability. Eh, progresívne straty relatívnej konkurencieschopnosti v rámci monetárnej únie sú ďalším zdrojom výraznej nestability. Nový systém preverovania makroekonomických nerovnováh je potrebný tam, kde, sú, kde, kde sa vynárajú táto myšlienka si získala podporu v zásade, ale konkrétne opatrenia, aby bola operatívna a aby bola záväzná, na tom sa ešte musíme len dohodnúť. Ako náhle nerovnováhy a zraniteľnosti budú identifikované, budeme mať, musieť mať e, efektívne dosledovávanie, vrátane e, misií daných krajín, špecifických odporúčaní politík, e, s zvýšeným tlakom a takisto jasnými doľaďovacími opatreniami, keďže zraniteľnosti akéhokoľvek členského štátu môže mať priamy dopad na iné členské krajiny. Tento rámec dozoru musí mať podporu e, postupného systému e, stimulov a sankcií, ktorý by mohol byť aktivovaný dostatočne včas v procese a ktorý by mohol byť e, spájaný s vážnosťou porušenia. Ne, nerozlučný alebo podstatný element by mal byť fungujúci mechanizmus e, stimulov a sankcií finančného i nefinančného charakteru, predovšetkým pre krajiny, e, členské krajiny menovej únie. Som presvedčený, že parlament príjme ambiciózny postoj k tejto otázke. Relevantné procedúry by mali byť kvázi automatické, založené na návrhoch komisie a nie len na odporúčaniach. Európska centrálna banka, banka navrhla zmenu hlasovacích postupov, ktorý, ktorá by viedla k prí, príjmu e, stimulov a sankcií. Takéto rozhodnutie by bolo považované za e, prijaté kvalifikovanou väčšinou v rady e, v rámci, na základe návrhu komisie. Úlohou komisie by, úloha komisie by mala byť výrazne posilnená. Nad rámec toho internalizácia požiadavok členstva v menovej únie Európska aké pravidlá musia byť vlastnené v úvodzovkách členskými krajinami. Sil, silné národné fiškálne rámce, vrátanie vytvorenia nezávislých monitorujúcich inštitúcií a prijatie národných fiškálnych pravidiel, ktoré odzrkadľujú požiadavky e, paktu rastu a stability, sú základnými krokmi v tomto ohľade. Hovoríme tu o posilnení povinností a právomoci Európskeho štatistického systému a posilnenie posilnenie mandátov e, zberu dát, presnosť zdrojov, presnosť a relevantný audit. Tieto zmeny, veríme, idú nad ramec e, nedávnych ustanovení Rady o Eurostate. Rozhodujúce je, že nezávislosť analýzy, posudovania a dozoru by nikdy nemal byť spochybňovaný. E, dúfam, že komisia predloží konkrétne návrhy na reformu spravovania, aby sa táto vec riešila aby sme posilnili nezávislé fiškálne monitorovanie, Európska centrálna banka je podporcom poradného orgánu tzv. múdrych mužov a žien na úrovni EÚ, ktorý by poskytoval e, taký druhý názor. Ak to mám zhrnúť, taký ten zoznam revíznych návrhov pre eurooblasť, vlastne sa točí okolo piatich otázok. Poprvé, otázka, či fiškálny dozor a jeho rámec efektívne rieši slabiny, ktoré vzídu z budúcich kríz, po druhé, či je tu efektívny makroekonomický systém dozoru, e, externého e, zadlženia a strát e, konkurencieschopnosti. Po tretie otázka, či vymáhacie mechanizmy fiškálnej a makroekonomickej formy dozoru sú kvázi automatické a zvýšené sankcie, či sú dostatočné na ochranu členských krajín a monetárnej únii. Po štvrté, či rámec obsahuje primeranú nezávislosť v dozore a dobré kontroly kvality, analýzy a štatistiky. A piatá otázka potom, či nové princípy ekonomického spravovania sú zakotvené v národných rámcoch. Veľmi pozorne budeme v budúcich dňoch sledovať reakcie na, týchto, na tieto otázky, ktoré predložila pracovná skupina Fan Rompoja na jednej strane a na druhej strane kolegium komisie a dúfam, že e, vyriešime tie výzvy, ktoré sú tu. Ehm, ak budú reakcie nedostatočné podľa nás, určite to vyjadríme a budeme informovať váš výbor. Teraz by som sa vrátil e, k poslednej téme, a to sú témy finančného sektora. Je tu výrazné politické tempo na globálnej európskej úrovni na posilnenie regulácie a dozoru. Potrebujeme e, zachovať toto tempo, pretože máme ešte veľa práce pred sebou, predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu Bazilej Trojka je kľúčovým eh, do, krokom v tomto kontexte. Je to v centre finančnej reformy, aby bola dobrá rovnováha medzi celkovými cieľmi posilnenia odolnosti finančného sektoru a potrebou podporovať eh, pôžičky eh, reálnej ekonomike nemôžem hovoriť o dozore bez toho, aby som ešte raz neodporúčil Európskemu parlamentu prijatie dozorného reformného balíčka EÚ vytvorenie Európskej rady pre systémové rizika a európskych dozorných orgánov spojených so zmenami kapitálnych požiadaviek na základe smernice by mali byť dobrým rámcom regulačným i dozorným, mal by byť robustnejší a mal by umožniť dozorcom i regulátorom, aby riadili finančný sektor smerom k udržateľným podmienkam, aby boli naozaj v službách reálnej ekonomiky, aby odolali šokom E, systemickým a takisto, aby sme sa vyhli aj nebezpečným nerovnováhám a excesom. Dátum vytvorenia sa blíži a Európska centrálna banka e, e, vyžaduje od členov SREB, aby každý, tento nový orgán spojaznili k 1. januáru budúceho roku. Nová architektúra dozoruje len s jedným z aspektov finančnej reformy Napríklad ďalej potom smernica o alternatívnych investičných fondoch a ich manažeroch sa zvažuje, aby sa zabezpečil dobrý manažment alternatívnych investičných nástrojov. Tu sa domnievame, že je rovnako rozhodujúce zabezpečiť primeraný a dobrý spôsob výkazníctva, informovania orgánov investičných aktivít, o investičných aktivitách ich systemických rizikách. Pokrok v oblasti derivátov je takisto rozhodujúci, aby sa zabezpečilo dobré fungovanie trhu a regulatórneho dozoru. Na záver, e, morálne rizika, ktoré vyplývajú zo systemických e, dôležitých finančných inštitúcií, musia byť preverované a musíme e, riešiť to formou stimulov a takisto e, treba riešiť aj prílišnú, prílišné spoliehanie sa na vonkajšie ratingy. Treba naozaj udržať e, tempo v tejto re, re, reforme, bude to proces, proces dlhý a dosiahneme ciele, ktoré podľa mňa naši občania si vyžadujú e, len vtedy, ak budeme mať trvalé e, snahy. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Thank you very much. Um, we'll now move... Ďakujeme a teraz eh, prejdeme k, ku kolu otázok po 1,5 minúty. Ako som bola povedala, nerobte ich viacnásobne rozvetvené a, a zložité, prosím. Eh, Jean-Paul Gauze bude prvým, eh, ktorý sa bude pýtať a potom ďalší rečníci za EPP, pán Garcia Magaj a tak ďalej. Nech sa páči, Jean-Paul ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, pán eh, prezident, aby som najprv zagratuloval budúcemu predsedovi eh, štruktúry pre systémové eh, riziká, štruktúry, ktorú ste tu pred chvíľou vyzdvihli. Myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, že predsedom bude práve prezident takejto inštitúcie akou je Európska centrálna banka. Čo sa týka smernice, dúfam, že e, budete čoskoro môcť povedať to isté, čo ste spomenuli o smernici o bankovom dohľade. E, prišla v správnom čase. Vieme, že rokovania sú dosť tvrdé. Parlament si preje, aby sa aj tu prejavila Európa. Chcel by som vedieť, pán prezident, čo očakávate od tejto smernice vo vzťahu k vašim funkciám a aké rady by ste nám mohli dať, aby to rokovanie prebehlo tak, ako má. Ďakujem. Musím ešte raz zopakovať, že by som e, skutočne chcel veľmi vysoko e, oceniť prácu parlamentu. Skutočne ste odviedli veľký kus dôležitej e, práce aj v rámci tejto smernice. Je to veľmi dôležitá smernica. Týka sa totiž aspektu, ktorý nie je až taký zretelný, až taký priezračný, ako je e, regulácia bankového sektoru ako takého. Máme teraz dočinenia s podstatne širším kontextom, s otázkou optimálneho fungovania e, trhu Highly Leverage Institution je na programe dňa. Myslím si, že prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, aby eh, sme eh, v Európe skutočne sa dopracovali k transparentnému systému, ktorý bude eh, na čo najlepšej celosvetovej úrovni a z tohto hľadiska si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme nemali žiadne rozdiely v tomto smere medzi Európou a Spojenými štátmi, pretože akékoľvek rozdiely medzi Európou a USA by pre nás e, mali veľké následky. Bol by to problém svetovej nestability, ktorá by pretrvávala pretože e, ekonomické subjekty by samozrejme mali snahu e, vyberať si tie miesta, kde je regulácia najnižšia. A To by pre svetovú e, finančnú stabilitu bolo nebezpečné. Z tohto hľadiska by došlo aj k presunom určitých činností a došlo by k tomu určite veľmi rýchlo. Musíme teda eh, konať v náväznosti na našich amerických partnerov, musíme mať eh, rovnaké podmienky aj na celosvetovej úrovni, tak aby sme boli schopní zabezpečiť finančnú stabilitu, ktorá je skutočne nevyhnutnosťou. Z tohto pohľadu by som rád povedal, že sa musíme usilovať o čo najväčšiu transparentnosť je e, zrejme, že aj na úrovni jednotlivých e, orgánov a tiež na úrovni e, vysokoškolských kruhov vidíme, že existujú prvky systémovej nestability v súvislosti s trhmi. Súvisí to tiež s tým, ako sa chovajú tieto inštitúcie. Musím povedať, že pre nás v Európskej e, centrálnej banke, ale týka sa to všetkých centrálnych e, bank, týka sa to aj výskumných e, vedeckých pracovníkov, ktorí pôsobia na úrovni vysokých škôl a univerzít. A síce je potrebné uvedomiť si tieto systémové nestability a dobre ich identifikovať, pretože to s týmto chovaním úzko súvisí. Ďakujem, pán Pác. Ďakujem pekne. Pred eh, dvomi týždňami sme sa stretli u vás eh, vo Frankfurte a mal som možnosť presvedčiť sa, že prípravy ECTB na vašu činnosť eh, ako predsedu SB bežia na plný prúd. Chcem, eh, na plný plyn. Chcem sa vás opýtať, či eh, budete schopní k 1. januáru začať s činnosťou. Eh, môžete využiť už existujúce štruktúry v rámci Európskej centrálnej banky. Ďalšia otázka. Poslanci v ostatných rokoch viackrát poukazovali na to, že EU nie je e, vyvážená. Spoločná menová politika môže fungovať len vtedy, ak aj v ostatných e, ekonomických oblastiach a iných oblastiach dochádza k vzájomnej spolupráci, ktorá je odsúhlasená. E, tešíme sa, že, sa, že to pochopili, ako sa zdá, aj predsedovia vlád. Ako vy vnímate predložené rozpočtové plány a ako chcete, aké kroky chcete podniknúť na vyrovnanie situácie v rámci Európskej únie? On your first question, I would say that uh, we, are doing čo sa týka tej prvej otázky, tak môžem povedať, že my robíme všetko, čo je v našich silách. Vlastne sme to robili od začiatku, samozrejme bola tu tá myšlienka, aby sme to mali tú radu pre systemické rizika a chcem byť pripravený na to, aby to mohlo fungovať od 1. januára. Určite to zvládneme. Sme v kontakte s príslušnými orgánmi, miestami, s jednotlivými vládmi, vládami členských štátov, ktoré sú členmi tej Všeobecnej rady. A ja som si, ja som presvedčený, že budeme pripravení na, za, na, ten, na to, aby sme zahájili činnosť. Samozrejme, zodpovednosť je veľmi veľká a uvidíme, že keď to začne fungovať 1. januára budúci rok, budem musieť samozrejme zorganizovať prácu, uvidíme, aká bude orientácia. Dôležité, že budeme mať tie nástroje, ktoré sú potrebné. Samozrejme, ako vy ste spomenuli, samozrejme, je nutné zabezpečiť to, aby to fungovalo. Takže je možné, že na začiatku nebudeme mať všetko pripravené, aby to mohlo automaticky fungovať, ale budeme mať tú myšlienku, tú predstavu toho, jak to má fungovať a budeme tu mať vlastne tie európske združenia, ktoré dnes majú tú zodpovednosť za dohľad na trhom. Takže táto stránka bude pripravená a konec koncov sme v kontakte s tými príslušnými orgánmi, ktoré teraz vykonávajú. Možno si to bude ešte vyžadať určitý čas a to nie je v našej priamej zodpovednosti. A preto ja som pevne presvedčený, že to bude fungovať. Čo sa týka tej druhej otázky, musím povedať, že ja mám ten pocit, že v tejto oblasti čo sa týka dohľadu nad fiskálnou politikou a čo sa týka dobrej eh, eh, fiskálnej politiky, dôležité, aby to implementovali všetky vlády a podľa môjho názoru to optimum nikdy nebude dosiahnuté. Samozrejme, vždy bude nutné pracovať a zaoberať sa tým, čo je nutné zlepšiť tejto oblasti. To sa týka samozrejme aj eurozóny, preto naše posolstvo je vždy rovnaké. Viete, ako to bolo v minulosti? Bolo tam také bizarné podceňovanie situácie v roku 2004-2005, keď si spomínate, ako to bolo. Preto musíme posilniť pakt rastu a stability. Vieme, aká bola fiskálna politika, kam to viedlo. Teraz môžeme spracovať to, čo sa udialo a myslím si, že každý vie, že je to veľmi dôležité. A preto ja by som chcel zopakovať to, čo som povedal na úvod, že je dôležité vyvíjať tlak na všetky vlády, aby vykonali tú, tú prácu v tejto oblasti. A preto je dôležitá otázka riadenia, o to ide a určite v budúcnosti budeme v kontakte, lebo vy tiež zdieľate zodpovednosť napríklad to vytváranie toho riadenia. Ďakujem pekne. A teraz Jose. Ďakujem, pani predsednička. Pán prezident, už e, máme za sebou celý rad zasadnutí o výbore pre e, systémové e, rizika. Chcel by som aby všetko prebiehalo čo možno najtransparentnejšie. Pokiaľ ide o rozpočtovú e, stabilitu, o pakt stability, e, chcem hovoriť len o ekonomických aspektoch. Tam vyvstávajú úplne jasné e, otázky. Vy, pán predseda, vás by som chcel požiadať o to, či čakáte na rozhodnutie Rady ministrov Dopočul som sa, e, že sú naplánované rôzne sankcie, e, iné pre krajiny, ktoré sú v eurozóne a iné pre krajiny, ktoré v nej nie sú. Myslím si ale, že by sme e, mali postupovať rovnakým spôsobom v prípade krachov. Ako to vyzerá s princípom hospodárskej súťaže? To je predsa jeden z našich najdôležitejších princípov. Ďakujem za vašu otázku. Ako ste povedali, v oblasti rozširovania sankcií sú aj také sankcie, ktoré je možné vykonovať už teraz v rámci tých dohôd a je možné potom rozšíriť to ešte prostredníctvom sekundárnej legislatívy a samozrejme sú tam aj určité zložité oblasti. Preto je dôležité preskúmať to, čo ste vy povedali, ako je to z hľadiska politického, čo sa týka tých hlasovacích práv a tak ďalej. My by sme boli v zásade za to, lebo to by neboli finančné sankcie, ale malo by to veľký dopad. Je možné, samozrejme, že si to bude vyžadovať zmenu zmluvy. My to vlastne vnímame takto. Máme jednotnú menu, nemáme politickú federáciu. A ja som to opakoval vlastne už roky. My nemáme politickú federáciu a máme jednotnú menu, to bolo dosť odvážne a my sa musíme snažiť vytvoriť ten najlepší rámec preto, aby sme mohli e, vykonávať dohľad a ho zlepšovať, nielen čo sa týka fiskálnej situácie, ale aj čo sa týka nerovnováh a konkurenceschopnosti. To znamená, že aby to fungovalo čo najlepším spôsobom, aby to nebola taká kvázi automatičnosť, dôležité je aj to dôkazné bremeno, to je veľmi dôležité a tie detaily sú samozrejme veľmi zásadné. A my samozrejme si na to vytvoríme náš názor, posúdime to, ale myslíme si, že by sme mohli ísť podstatne ďalej aj v rámci existujúcej sekundárnej legislatívy, bez toho by bolo nevyhnutné meniť zmluvu. Potom, čo sa týka tých deficitov, je jasné, že to, čo je dôležité pre externý dohľad a pre podnikateľov a pre domácnosti a pre sporiteľov a pre investorov to je určitá kombinácia dlhov, ešte nesplatených dlhov a dôležité je tá schopnosť kontrolovať tie nesplatené dlhy ako podiel HDP a mať tú schopnosť znižovať tie dlhy v rámci určitého pomeru HDP. Dôležité je posilniť dôveru, aby pôsobiť kredibilne preto si myslíme, že tie kritéria pri dlhoch sa príliš zabúdali a musíme sa zamerať aj na tieto deficity tak, ako vlastne to je v zmluve. A poznáme predsa tie maastrichtské kritéria. Takže deficit a dlhy to musíme dávať do zájomného súvisu a takýmto spôsobom môžeme zlepšiť situáciu a môžeme obnoviť a zlepšiť dôveru. Ďakujem. Thank you. Uh, Monsieur le Président, vous avez euh, indiqué que... Pán prezident, pokiaľ ide o ekonomickú správu, je potrebné e, dať kladnú odpoveď na 5 otázok. Zdá sa mi, že o jednej otázke e, ste tu nehovorili a síce, čo sa stane s mechanizmom riadenia v dobe krízy. ako sa e, tomu stalo vo chvíli, e, keď sme mali e, grecký problém, keď hrozilo dokonca rozpadnutie eurozóny. Keď hovoríme o, o ekonomickej správe, existuje nejaký nástroj, ktorý by mohol mať trvalú podobu a mohli by sme ísť aj smerom k združovaniu dlhov k istej e, forme vzájomného riadenia dlhov, aby sme e, mohli byť dostatočne atraktívni vo vzťahu k americkému trhu. Máme tu totiž paradoxnú situáciu. Máme zahraničné zvrchované fondy, ktoré sa zaujímajú o americký trh. A pritom tento trh je práve trhom, na ktorom kríza vznikla. Zároveň v mnohých európskych krajinách vidíme, že sú obrovské problémy so získavaním kapitálu na týchto trhoch. Už ste tu mali aj e, člena e, executive boardu. Donc je me suis concentré moi-même sur euh, výkonnej e, rady, ktorý vám odpovedal na otázky čo v kríze. Ja som sa sústredil najmä na to, čo by nám mohlo zabrániť e, by sme sa vôbec ocitli v tejto situácii. Isté, pán prezident, ale vzájomný systém správy dlhov by e, v podstate nemal nikomu prekážať. Pokiaľ ide o to zaobchádzanie s dlhom, boli sme vždy e, veľmi zvetelne za to, aby e, jednotlivé vlády a jednotlivé ministerstva financií mali svoju vlastnú zodpovednosť. Na tom nie je nič zlé, aby mali teda zodpovednosť a boli zodpovední za svoju vlastnú politiku. A môžeme povedať, že to, čo sme e, najviac postrádali, bolo vlastne to, že sa nesnažili eh, viesť ostatných k správnemu systému riadenia. A to isté možno povedať aj o oblasti dohľadu nad paktom stability. Systém sa neosvedčil je veľmi dôležité, aby sa náležite dohliadalo um, na uh, to, ako s týmito systémami zaobchádzajú aj vlády. Určite viete, že v istom čase tu bola dokonca snaha tento um, mechanizmus úplne um, vylúčiť. Takže na toto sme sa ale teraz nesústredili. Okrem opatrení, E, ktoré odporúčame a o ktorých dúfame teda, že získame na ne kladnú odpoveď. Mám teraz na mysli tých 5 otázok, ktoré som tu predniesol. A myslíme si, že e, krízový mechanizmus je nevyhnutný, musí existovať, ale dúfame, že do budúcna odhodlanosť parlamentu, odhodlanosť rady, poučenia, zo skúseností, ktoré e, zažívame v súčasnosti. Situácia je naozaj veľmi obťažná. Nám pomôžu e, všetky prvky dohľadu výrazne posilniť, e, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa viac neopakovala situácia, ako je táto. Ďakujeme, pán Berman. Ďakujem, pani predsednička, pán Triše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 E, istý teda e, pracovník e, zodpovedný za francúzsky dohľad nad trhmi. Povedal, že došlo k manipulácii v prípade s Gréckom. Na jednej strane nám gratulujete k tomu, že sme odhlasovali tento výbor pre dohľad v Európe, ale chcem sa opýtať, či si myslíte, že budú mať dostatočné štruktúry na to, aby sa objavila vôbec nejaká manipulácia, ak pôjde napríklad o manipuláciu, ktorá sa objavila len medzi niekoľkými aktérmi. A ak bude vôbec možné odhaliť takúto manipuláciu, máte taký dojem, že náš právny e, arzenál je postačujúci? Hm, manipulácia sa často zistí až neskoro. Úloha centrálnej banky je e, veľmi dôležitá a zásadná v rámci predchádzania manipuláciám. Však sú tu aj určité hranice toho, čo centrálna banka ako taká vôbec môže. Máte pocit, že e, máme prečo byť znepokojení? Európska komisia má návrh, predložila návrh napríklad určité regulácie e, sellingových produktov, swapových produktov a podobne. Nemyslíte si, že by sa mali v Európe zakázať niektoré deriváty, teda nielen tu v Európe, prípadne inde? Ďakujem. Pokiaľ ide o vašu prvú otázku, je to jasné. Niektoré operácie sú povolené, niektoré povolené nie sú. Musíme povedať, že predsa žijeme v právnom štáte, musíme byť prísni pri definícii toho, čo je povolené a čo povolené nie je. Ja by som sám nepovedal, že tá čoná operácia bola zmanipulovaná alebo nie, ale ak bola zmanipulovaná, potom je potrebné vyšetriť ju, je potrebné potrestať e, tých, ktorí operáciu zmanipulovali. A to platí v Európe, ale to platí na všetkých trhoch, to platí aj na druhej strane Atlantiku. Centrálne banky majú vlastnú zodpovednosť a tá je obrovská majú svoj vlastný uhol pohľadu. Je to uhol pohľadu, e, ktorý sa zameriava na cenovú stabilitu v strednodobom výhľade, na finančnú e, stabilitu zo strednodobého pohľadu a vychádzame zo zásadnej koncepcie cenovej stability e, banky majú, centrálne banky, dôležitú zodpovednosť, pretože sa orientujú na stredno dlhodobý výhľad, nie na krátkodobé perspektívy a sú nezávislé, čo im umožňuje situáciu adekvátne posúdiť. Môžu, ale nemusia mať zodpovednosti v oblasti dohľadu nad bankami. Môžu mať napríklad ale aj zodpovednosti v rámci dohľadu nad poisťovníctvom, čo vidíme na príklade niektorých krajín. Takže by sme veci nemali miešať. Chválil som tu legislatívne kroky. Ten Európsky e, výbor pre systémové rizika si nepletie svoju vlastnú funkciu e, s úlohou vlastného bankového dohľadu. Dohľad má svoju špecifickú zodpovednosť na národnej úrovni, na európskej úrovni. Myslím si, že otázka sa skôr týkala dohľadu bankového, dohľadu nad poisťovníctvom, pokiaľ došlo k nejakým e, chybám Eh, vo finančných inštitúciách. Ešte by som sa chcel vrátiť eh, k tomu, čo už som spomínal vo svojej odpovedi na prvú otázku. Myslím si, že existuje konsenzus nielen v Európe, ale aj vo svete v tom, že najväčšia miera transparentnosti je stále našim cieľom. Pokiaľ existujú oblasti, E, ktoré sú neprehľadné, netransparentné, e, potom je e, z toho jasné, že tam narazíme na neobvyklé typy správania sa. Všetky subjekty, ktoré vznikajú, ktoré existujú v Európe a v Spojených štátoch za týmto účelom nám majú poskytovať odpovede, ktoré budú súbežné. Pokiaľ tomu tak nebude, potom na európskej úrovni budeme mať rovnaké problémy s finančnou nestabilitou a nerovnováhou a dochádzalo by nevyhnutne k arbitráži regulácie Dochádzalo by tiež k významnému pohybu smerom k tým oblastiam, kde je nízka miera regulácie, čo je ale úplne v rozpore s tým, čo sa snažíme dosiahnuť na úrovni G20 a celého systému. Ďakujem vám za vašu otázku. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán Triše, teraz ste prezidentom eh, rady, predsedom rady pre európske systemické rizika a chcel by som sa vás spý, eh, spýtať, do akej miery je eh, cieľ cenovej stability nezlúčiteľný s cieľom finančnej stability a či vaša nová pozícia ako predsedu tejto, to, tejto rady nebude v kolízii s európskou menovou politikou. Ďakujem. Ďakujem. V prvom rade ešte nie som e, predsedom tej, tohoto grémia, pretože e, musíme doriešiť ešte e, právne otázky, aby boli funkčné, pretože ešte nie sú. Po druhé, Európska centrálna banka je centrálnou bankou a centrálna rada s 27 guver- guvernérmi je riadiacím orgánom. Nič sa nezmenilo, pokiaľ ide o ECB ona naďalej má svoju, e, riadiac, svoj riadiaci rámec, ústavný rámec. E, mandát sa nezmenil. Vaša otázka sa však týkala eurozóny a teda riadiacej rady ECB. E Naším hlavným mandátom je cenová stabilita. Máme 11,5 roka od spustenia euro, eura. Priemerná inflácia v eurozóne je 1,97 a definícia na začiatku znela menej ako 2 blízko k 2, 2 Teraz sme na 1,97. Sme blízko k, teda k hodnote 2 a pokiaľ ide o aritmetiku, je to dokonca dokonca pozoruhodné. Mohlo by to byť 95 alebo 90, ale je to naozaj e, zázračné. Máme to medzi, ja by som uprednostil medzi 1,97 až 2. Na konci roka to vyhodnotíme. Je to najlepší výsledok, pokiaľ ide o cenovú stabilitu počas posledných 50 rokov pre tie dané ekonomiky a, tej, a centrálnu banku, ktoré sú členmi za toto obdobie 10 či 11 rokov dosiahli e, lepšie, lepšie výsledky než e, tie dané veľké krajiny Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko. Našim mandátom je cenová stabilita a to je náš, náš záznam, naše výsledky minulosti. A my zo, zo strany pozorovateľov rôznych komisí a finančných trhov dá, e, nám predpovedajú rovnakú stabilitu aj v budúcich desiatich rokoch. To sú skutočnosti. Tak hovoria čísla a posúdky hodnotenia, pokiaľ ide budúcnosť. Všetko som to spomenul, preto, pretože som jediný, ktorý toto tvrdí. Mňa to prekvapuje, pretože takáto tá realita je že totiž sme práve toto e, od nášho vzniku dosiahli a budeme naďalej pokračovať v tomto a veria nám v tom. Ten, e, to grémium je inou inštitúciou, nie všetci z riadiacej rady ECB e budú v ňom. Sú to aj iní členia, členovia, člen, člen, členovia orgánov, ktoré som spomenul, ktoré, ktorí pochádzajú aj z akademického, vedeckého sveta. Sú to takisto zastupcovia národných e, dozorných orgánov. Ide tu o posudzovanie systémových rizík, posudzovanie víziev, ktoré nám môžu z tohto pohľadu prísť. A ak to bude potrebné, budeme sa snažiť eh, prejsť k včasnému varovaniu, k odporúčaniam a je pravdou, že táto inštitúcia, tento nový orgán je v blízkom vzťahu s eh, národnými centrálnymi bankami. A myslím si, že neprekvapuje, že na oboch stranách Atlantiku, vychádzajúc z toho, že systémové e, v, riziko bolo súčasťou prvých vývojových fáz, tak vy ste rozhodli i v Amerike rozhodli, aby tento nový orgán bol bližšie centrálnej banke, pretože strednodobo či e, dlhodobo je to dôležité pre nezávislosť a pre stabilitu. Opätovne, nemožno si tieto dve e, pliesť. Ďakujem. Ďakujeme. Chcem vám pripomenúť, že minul, nedávno ste povedali, že to budete, o tom budete informovať separátne, nie v rámci menového e, dialogu. A ja vám mám pripomínať, že e, máte správny čas odpovedať na tie správne témy. Pán Epping je ďalším, kto sa chce spýtať. Floor, Ďakujem za e, priestor. Na nedávnom ECOFINE v septembri, pán prezident, ste si vymenili názory s nami o daní z finančných e, transakcií. Váš pohľad na túto vec napriek mnohým nezhodám bol jasný. Vy ste na základe výpovedí e, prítomných povedali, že pre EÚ je to veľmi zlý, zlý, zlá vec, že to bude podporovať banky a ich presunu do Šangaja, Hongkongu, New Yorku, Singapuru, Takže je tu silná miera odrádzania. Ja by som s vami len súhlasil, pán Triše. Možno by ste nám to mohli vysvetliť ešte raz tu, na našemu výberu, výboru dnes, pretože mnohí e, tu prítomní sú zástancami takejto dane a vy by ste nám mohli teda osvetliť, prečo podľa vás je to taký zlý nápad daň z finančných transakcií. Ďakujem vám vtedy som bol trošku menej snáď e, výrečný, než to popisujete vy, e, pokiaľ ide o ten výpočet množstiev, množstva e, finančných trhov, ktoré by z toho mohli profitovať. Ale pravdou je, že naša vlastná analýza ukázala, že tento koncept z ekonomických a finančných dôvodov nemožno odporúčiť, takisto z, technických. Bola by to veľká, veľmi ťažká vec na implementáciu, pretože ak by sme ju zaviedli, tu tak e, ako pri mnohých iných zmenách, o ktorých sme hovorili, to treba robiť na globálnej úrovni a vieme, že to možné nie je na globálnej úrovni v tejto chvíli. Takže moja obava je tá, že ak bude taká iniciatíva vychádzať odtiaľto, akákoľvek iniciatíva by to bola, jednoducho by to presunulo tie finančné transakcie iba geograficky inam. Ja som nespomínal žiadne konkrétne lokality, ale všetky prichádzajú do úvahy, samozrejme. Naša analýza priniesla tieto dôvody. Len aby ste vedeli, že, že tento, tento nápad môže byť, môže byť lákavý. A ja by som určite dobre pochopil, že množstvo parlamentov neviem, či aj vy ako Európsky parlament, ale množstvo národných parlamentov ozaj e, veľmi e, entuziasticky podporujú túto myšlienku, ale našou úlohou je naozaj signalizovať výrazné problémy, pretože podľa nás by nastali. A ja vám môžem len potvrdiť, že som povedal možno menej e, rozsiahlo než vy, ale takéto varovanie som na Ekofine naozaj vyslovil. Chcela by som pripomenúť našim poslancom, že v tom uznesení sme požadovali, že komisia prišla s dopadovou štúdiou. My sme nepovedali, sme za alebo proti, my sme chceli jednoducho vedieť o tom viac. Teraz ďalšia otázka, pán Sven, Sven Gigold. Ďakujem. Ja teraz odolám tomu pokušeniu, aby som otváral hospodárskú diskusiu o daní z finančných transakcií. Ja si myslím, že daňová politika je mimo mandátu Európskej centrálnej banky, preto nie je súčasťou vlastne tejto diskusii. Ja si myslím, že dôležité bude, akú úlohu bude celkov zahrávať Európska centrálna banka. Samozrejme, tieto finanč, daň z finančných transakcií, to je určitá možnosť, ktorá sa môže uplatniť. Ja by som chcel požiadať inú otázku. Tá sa týka toho, ako sme sa poučili situácii v Írsku. Tá situácia je veľmi znepokojujúca, keď si pozrieme tie spredy na dlhopisoch, tie sú veľmi vysoké a tak by to jednoducho nemalo byť v menovej únii. Zároveň Írsko bolo vždy dobrým príkladom, bol to vlastne taký dobrý žiak. V zásade znížili verejné výdavky znížili mzdy, teda všetrili tie oblasti, ktoré sú v dopade štátu. A teraz je to prvý štát, ktorý vidí vlastne e, opätovne recesiu, alebo opätovne recesii. To znamená, že ako sa poučiť z tohoto prípadu, čo môžeme vyhodiť z tej situácie v Jírsku, ako sa vy na to pozeráte, aký to má vplyv na tú exitovú stratégiu a dopady finančnej krízy, Mňa by zaujímalo, čo to vlastne znamená pre vás. Keď si pozrieme to, čo ste povedali v minulosti k situácii v Írsku, kde ste vlastne silne uvítali tie kroky, ktoré vykonala írska vláda v oblasti hospodárskej politiky a v rámci reformy fiskálnych výdavkov. Takže mňa by zaujímali vaše úvahy a to, čo vy ste z toho vyvodili. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som na začiatok zopakoval to, čo sme vlastne my hovorili. Tu ide, to sa týka EÚ ako celku, týka sa to eurozóny a týka sa to aj každého štátu. My sme vždy povedali, že keď uvidíme, že sa končí recesia, nepovieme, že sme zvíťazili, ale my budeme apelovať na disciplínu, obozretnosť. Opätovne aj teraz sme mohli povedať, že už máme recesiu za sebou, píšeme čierne čísla. Iste si spomínate, že som povedal, že my sme opravili E, vlastne očakávania rastú 0,6% tento rok, ale my nehovoríme, že sme zvíťazili, musíme byť veľmi obozretní. To sa týka aj tohoto roku, aj budúceho roku. Takže ešte raz môžem povedať, to, čo sme pozorovali v mnohých štátoch, je to, že odvedla sa dobrá práca. Čo sa týka Írska, tak oni vlastne stratili veľkú mieru konkurenceschopnosti ktorú si vybudovali v minulosti. Prijali sa mnohé rozhodnutia, kde sa umožnilo vykonať také kroky, ktoré znížili konkurencieschopnosť, ale samozrejme podmienky v každom štáte sú iné a preto nemáme jednotnú situáciu, ktorá by sa týkala všetkých štátov EÚ alebo tie 16, ktorá je v eurozóne. To znamená, že my stále apelujeme, a povedal som to, že pred vašou otázkou, my apelujeme na všetky štáty, aby oni riešili tú situáciu, ktorú tam majú. Každý štát je v inej situácii, sú tam ďalšie problémy, napríklad v Írsku je veľký finančný sektor, ktorý je samozrejme súčasťou tých víziev, ktoré musí zvládať ten štát. Takže môžem opätovne povedať, že každý štát a aj Írsko dokázalo, že vedia zvládať tie problémy, snažia sa ich riešiť. A podľa môjho názoru írska vláda a parlament veľmi dobre pochopili, že je nutné konať my ďalej apelujeme na všetky štáty, aby boli obozretné, aby sledovali situáciu. Ako som povedal, každý má svoju vlastnú fiskálnu politiku, každú, každý má vlastnú politiku v oblasti konkurenceschopnosti a stále žijeme v dobe, ktorá samozrejme je veľmi zložitá a vyžaduje si neustálu obozretnosť. Ďakujem. Thank you. Mr. Klut. Where's he gone? He's there to your left. Oh, right. I couldn't find. <laughs> I lost you over there. Okay, ja, danke schön. Ďakujem pekne, pán Triše. Kolega eh, Kigold sa už vlastne opýtal na otázku, na ktorú som sa chcel opýtať. Ja mohli by sme to rozšíriť ešte o otázku Grécka. Ani Grécko nejakým spôsobom nebolo odmenené, odmenené za tieto úsporné opatrenia. Ranking poklesol, e, požičky sú derahšie. V istej diskusii prednedávnom s osobami zodpovednými za rozpočet z komún, ja teda e, prichádzam zo Severného Porinia Westfalska, e, na komunálnej úrovni sú tam komúny už dlho pod tlakom, finančným tlakom, avšak v ostatnom čase sa situácia zostrila a tri štvrtiny tohto ročnej finančnej problematiky zapričinila práve finančná kríza neexistujú žiadne možnosti, každopádne v mojom regióne ešte e, sporiť. Čiže ten tlak aj zo strany EÚ je e, veľký. Otázka znie, či sa nemusíme dopracovať k iným riešeniam problémov. Tým totiž to aj akceptancia EÚ klesa a otázka je, ako môžeme aj banky a iné subjekty zaangažovať v riešení krízy. Čiže tieto komúny nie sú schopné z vlastných prostriedkov eh, prijať tie opatrenia, ktoré sa od nich považujú, požadujú. Thank you very much indeed. I'm not sure that I am getting exact... Ďakujem pekne. Neviem presne, že v tom prípade, ktorý ste spomínali, čo by tam, čo, čo ste vlastne tam chceli povedať, lebo poriadne som to nepochopil vlastne. Čo, ako ste chceli teda kritizovať Európsku úniu? No už otázka, ktorú si kladú občania, znie, prečo my na komunálnej úrovni máme znašať následky krízy, my predsa za ňu nie sme zodpovední, zodpovední sú iní. To je tá otázka, ktorú v komunách e, počúvam. Táto úsporná politika e, zo strany EÚ diktovaná e, je práve smerovaná tým smerom, že práve obyčajní ľudia budú musieť za krízu zaplatiť. Áno, Musím povedať, že tá kríza je pre všetkým globálna. Európska únia predsa nevytvorila túto krízu. kríza súvisí so zraniteľnosťou globálnych financií. To sa týka skutočne celého sveta. A nie je to nič špecifické pre Európsku úniu. To je taká prvá pripomienka. Táto globálna kríza spôsobuje problémy a my si kladíme otázku, respektíve chceme, aby finančný sektor bol podstatne odolnejší. Bola tu kritika voči tej novej regulácii, o ktorej sa diskutuje na európskej úrovni, ako aj na globálnej úrovni. A ja si myslím, že je to absolútne neakceptovateľné práve z toho dôvodu, čo ste vypovedali. Naši občania hovoria vám alebo všetkým a zodpovedným orgánom na svete, že my nechceme, aby sme opätovne zažili tú zraniteľnosť finančného systému a globálneho systému, to, čo sme vlastne zažili. Prečo vlastne EU mal byť ten obetný baránok? Prečo? Prečo EU? Prečo niektoré vlády? Japonská vláda a vláda v USA musia riešiť vlastne tie isté problémy. Áno, je to zložitá situácia, týka sa to všetkých nás. Áno, vy ste, vy pôsobíte v rámci EÚ a vy ste vlastne jedna z inštitúcií, ktorá vykonala to, čo sa od nej očakávalo. A ja som že, spomínal, že je to skutočne e, pozoruhodné. Mnohé veci, musím povedať, samozrejme bolo nevyhnutné vykonať. Veľmi sa mi to nepáčilo, ale musím ubezpečiť našich občanov, že snažíme sa zabezpečiť cenovú stabilitu, lebo to sa ich veľmi dotýka. Ja plne akceptujem to, že je to skutočne veľmi zložité. Keď si pozrieme súčasné okolnosti, môžem vám povedať, že my robíme všetko preto, aby sa táto povedzme, kríza neopakovala. Je to veľmi zložité, diskutujeme o tom a chceme zabezpečiť to, aby všetky vlády vykonali to, čo sa od nich vyžaduje, aby obnovili stabilitu a dôveru. To sa týka celého sveta, to sa týka Európy, ale to hlavné posolstvo vyplýva z toho, že situácia je rovnaká pre všetkých. Myslím si, že by nebolo správne, aby európske inštitúcie boli takým obetným baránkom. My všetci sme v situácii, kde všetci musíme riešiť mimoriadne okolnosti. Nie je to jednoduché, Neulahčuje to samozrejme prácu Európskeho parlamentu ani Európskej centrálnej banky, neulahčuje to situáciu ani národným vládam. Ja to plne akceptujem, ale skutočne musíme si to uvedomiť. Tak toto je a Európska únia by nemala byť obetným baránkom, podľa môjho názoru. Ďakujem pekne. Teraz pán Salak kros. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som ubezpečiť pána Trišeta, že si veľmi cením jeho prístup pri riešení krízy. To sa týka aj e, tohto memoranda, memoranda, ktoré bolo vydané ohľadne Grécka. Ako grécky poslanec by som vám e, sa chcel za to srdečne poďakovať. Videli sme, že Európska únia a menový e, fond dali určité, stanovili podmienky pre Grécko, už sa o tom veľa hovorilo. Dôvodom bol veľký deficit a zadlženie našej krajiny. Pán prezident, čo ma znepokojuje, je že odhliadnúc od rastu, o ktorom ste eh, hovorili, si treba uvedomiť, že problémom nie je len Grécko samotné ako eh, také Myslím si, že všetci v Európe e, sa teraz e, potýkajú s problémami. Videli sme, čo sa deje vo Francúzsku, e, minulotýžňový štránk, štrajk. Problémy sú v mnohých európskych krajinách, najmä na juhu Európy. Otázka stratégie e, zamestnanosti a e, stratégie dopracovania sa k stabilite. To sú všetko veľmi dôležité veci, ale teraz tu ide o finančnú krízu, ktorú nedokážete sami zregulovať. E, musíme sa s nimi vysporiadať v rámci správnej finančnej stratégie. Diskusia, ktorá sa práve vedie ohľadne nového ekonomického riadenia, formy nového ekonomického riadenia, tam musíme prepojiť postup e, s všeobecným prístupom, pretože trhy e, to samotné nezvládnu, nech sa budeme snažiť o čokoľvek. Ďakujem. I, of course, uh, agree very much. Samozrejme, že výrazne súhlasím s vašimi slovami, ale vaše pozorovanie ešte rozšírim. My sa momentálne nachádzame v globálnej ekonomike, v globálnom finančnom systéme, kde tento, táto rovnováha medzi slobodou a regulovaním, regulovaním bank, nebankových subjektov, penzijných fondov, poj, poisťovní, všetko toto sa diskutuje nielen vo vnútri Európy, industrializovaného sveta, ale tiež na globálnej úrovni so všetkými vynárajúcimi sa e, ekonomikami je veľmi dôležité vypracovať primeraný, e, primerané normy a usmernenia na globálnej úrovni, pretože ak sa tak nestane, tak vytvoríme len ďalšiu nestabilitu ďalšiu potenciálnu krízu a presun aktivít, ktoré vôbec e, nezamýšľame, nie sú v našom záujme. Takže plne s vami súhlasím. Naozaj sme v situácii, ktorá e, si vyžaduje veľkú prezieravosť zo všetk- strany všetkých zúčastnených strán. A ja sám vnímam tú úžasnú zmenu v interakcii medzi jednotlivými ekonomikami a aktérmi od začiatku krízy. Zaujali krajiny a vynárajúce sa e, veľmi dôležité rozho- rozhodujúcu pozíciu. G20 a tak ďalej. Je to taká tichá revolúcia všade. Vidíte to na všetkých pracovných skupinách Snažíme sa e, zabezpečiť, aby sa udialo to, čo je potrebné. A som presvedčený, že že všetci poslanci parlamentu, Európskeho parlamentu, ktorú, ktorí tu vystúpili, asi so mnou súhlasia, že naši občania neodpustia, po druhýkrát nastane tá istá dráma. Nie v Spojených štátoch, nie v Európe, nie v zvyšku e, E, priemyselných vyspelých krajín, takže naozaj je našou úlohou nájsť primeranú cestu, aby ten systém veľa lepšie fungoval, aby bol odolnejší a to si vyžaduje úsilie. A nie všetci sú nevyhnutne spokojní so snahami, ktoré sa dejú. Hans-Peter Martin. Äh, Ďakujem. Pán predseda, rád by som vám prečítal citát. Rozhodujúcou témou zostane téma, ako bude vyzerať téma bez nadmerného leverageu, pákového efektu. Kapitál bude drahší, bude e, možné menej financovať. Pákový efekt e, znamená, e, že E, všetci sa musia uspokojiť s s menším objemom financií a kapitál bude drahší, e, rast nižší, nevyhnutne poklesnú aj marže. E, ste, ako, aký je váš názor na tento odhad? Súhlasíte s predtým, alebo niečo nás očakáva v najbližšej budúcnosti v eurozóne so všetkými konzekvenciami, ktoré sú s tým spojené. Again, I think that, uh, the... Ďakujem Myslím si, že ten proces odstráňovania pákových efektov, ktorý sme sledovali na globálnej úrovni, nie len v eurozóne, nie len v EÚ, tiež v Spojených štátoch, a inde vo svete. Už tento proces je procesom, ktorý e, nasledoval práve náraste pákových e, efektov, ktorý, ktorý e, nás viedol ku kríze, ktorý sme, ktorú sme museli riešiť a čo by sme mali urobiť, a podľa mňa to je vec, na ktorej sa mnohí zhodujú, je pokúsiť sa vo fungovaní globálnej, globálnych financií a ekonomiky zakotviť elementy anticyklickej povahy, ktoré by pomohli vyhnúť sa nadmiernému pákovému efektu, ktorý vždy je nasledovaný výrazným opačným procesom. Máme tie rôzne nárasty, eh, rozkvety, ktoré eh, charakterizujú ekonomiku, ale to, čo sme práve zažili, bol najväčší crash alebo pád po druhej svetovej vojne. Takže tá páková e, mechanika bola naozaj vynimočná. Veľmi, e, teda naozaj najakutnejší proces po druhej svetovej vojne, takže ako ako možno byť si istý, že máme globálny systém a tiež národné, kontinentálne systémy vývoje, ktoré by mali e, menší sklon k takýmto výkyvom. výkyvom. Nuž to je jedna zo základných otázok, ktorú sme si museli položiť. Reagovali sme rôznymi formami, snažili sme sa čo najviac eliminovať, ale ten procyklické mechanizmy, ktoré sú e, podstatnými pre fungovanie globálnej ekonomiky, tak tie nám prinášajú kapitálové požiadky, e, po, po, požiadavky, ktoré tiež môžu byť anticyklické. Ako povedali predstaviteľa globálneho spoločenstva, to by mohli byť nástroje, ktoré by sme mohli využívať. Nie je to ľahké, avšak potrebné. Ďakujeme, pán Fejo. Senhor prezident, Senhor prezident Trichet. Pán predseda. Ten tratado je materie do governo económico. Chcel by som sa vám poďakovať za ten spôsob, ako ste riešili tú otázku ekonomického riadenia. A môžem vám povedať, že máte silnú podporu na úrovni celej únie pri hľadaní efektívnych riešení. To znamená, že dôležitú úlohu zohráva tak Európska centrálna banka, ako aj Európsky parlament. Čo sa týka tej veci toho európskeho semestra, chcel by som sa vás spýtať nasledovné. Aký je váš názor, čo sa týka komis- e, kompetencií komisie v oblasti posudzovania štátnych rozpočtov? Aké sú tie dôležité čísla? Aké, tie, aké čísla by sa mali vlastne predkladať? Ako sa, aký je váš názor na odporúčanie pre členské štáty v oblasti konkurenceschopnosti? Tu by som chcel spomenúť príklad Portugalska. V súčasnosti sú tam veľké problémy s riadením e, štátnych výdavkov. Je to problém s, s drahými štátnymi dlhopismi. A čo by ste chceli odporučiť štátom ako Portugalsko? First of all, the great, uh... Ďakujem. Ten koncept európskeho semestra spočíva v tom, že sa máme čo najskôr začať zaoberať prípadnými problémami. To znamená, že musíme priviesť štáty k tomu, aby posudzovali svoju situáciu a dôležité je, aby sa to robilo čo najskôr. Všetky štáty, ktoré sú členy eurozóny, vedia, že je tam vzájomná závislosť. To znamená, situácia v jednom štáte je dôležitá pre ostatné štáty, súvisí to so spoločným trhom. A všetky štáty eurozóny si uvedomujú, že vlastne oni sú ešte viac závislen vzájomne, preto lebo majú nielen spoločný trh, ale aj spoločnú menu. A teraz pod tlakom krízy sme si to uvedomili a očakávame, že európsky semester sa podarí implementovať čo najskôr. Ja nechcem tuto nejako mm, hovoriť do toho, čo má na starosti komisia, ale chcel by som povedať, že my sa samozrejme nad tým zamýšľali a od roku 2005 sme odporúčali členom eurozóny, aby nielen implementovali rigorózne pakt rastu a stability, čo vieme žiaľ sa neudialo. Tu sme apelovali vlastne aj na komisiu. Tu sme apelovali na mnohé štáty, aj na parlament. Samozrejme, my požadujeme aj indikátory, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti, náklady na jednotku pracovnej sily, dôležité je vyváženosť rozpočtov a tak ďalej. My sme toho názoru, že je veľmi dôležité v rámci eurozóny, kde vlastne to porovnávanie je veľmi jednoduché, A keď si pozrite to, čo požaduje Európska centrálna banka, no a naše posolstvo je veľmi jasné. To znamená, že hneď viete, kde sa nachádzate. Musíte prijať primerané rozhodnutia a musíme posilniť ten kontinent stability, ktorý sa snažíme posilňovať. Ak teda náklady rastú, ak inflácia v jednom štáte je vyššia ako priemer, ak jednoducho je tam určitý vývoj, tak sa ohrozí, konkurencieschopnosť. A môže to spôsobovať e, v budúcnosti problémy. To je to posolstvo pre všetky dotknuté štáty. A samozrejme, to sa týka Portugalska ako iných. Uh, Pani Kraca. Ďakujem, pani predsedníčka Pani keďže sme do diskusie zahrnuli už aj Grécko. Rada by som sa e, opýtala na to, ako vidíte uh, situáciu po týchto veľmi prísnych úsporných opatreniach, ktoré boli prijaté. Aké ekonomické a sociálne dopady to vidíte? Ako vidíte možnosti dosiahnutia zotavenia tejto krajiny? V grécké v medzinárodnej tlači sa písalo o tom, že toto memorandum e, bude predlžené aj po roku 2013. Komisia je proti. Medzinárodný menový fond e, sa, ako e, sa zdá, prejavil ako ochotný pristúpiť na to. Ako odhadujete vy túto situáciu? Um, aké je vaše stanovisko, musí eh, na toto byť jasné stanovisko, jasné eh, dohodnutie sa medzi Európskou komisiou a Európskou centrálnou bankou. Táto neistota, nejasnosť totiž nikomu nepomôžu. Musím opätovne sa spýtať takto. Žiadali by ste od pána Bernankeho, aby povedal, čo sa týka Texasu, Kalifornie, Aliašky, Massachusetts, aký je názor na to, čo robia? Jednoducho, my sme v podobnej pozícii ako Federal Reserve. Každý z nás prijíma rozhodnutie, platia v mene zhruba 340 miliónov obyvateľov. Máme tu 16 štátov a od budúceho roku ich bude 17. Každý člen Rady guvernérov je expertom vlastne pre 340 miliónov občanov. Každý má rovnaké hlasovacie právo, to znamená, že jedna osoba a jeden hlas, bez ohľadu na to, či ste guvernérom štátu X alebo Y, bez ohľadu na to, aký počet obyvateľov má krajina X, To znamená, že musíme si toto uvedomiť. Takto funguje rada guvernérov a potom je tam ešte výkonná rada. Jednoducho takto pracujeme Musíme zabezpečiť cenovú stabilitu pre 340 miliónov ľudí. A ja som vlastne už hovoril, k čomu viedla táto naša snaha. Áno, vy máte vlády, ktoré sú zodpovedné za svoje vlastné politiky. Potom máte aj radu, ktorá je zodpovedná za dohľad nad týmito politikami my v zmysle zmluvy nie sme tí, ktorí musia vykonávať tú prácu v mene vlád alebo v mene rady. Je tu aj komisia samozrejme, ktorá musí hodnotiť situáciu a musí prísť príslušnými odporúčaniami. A my apelujeme na všetky inštitúcie, aby si uvedomili, ako majú zodpovednosť, čo sa týka smerovania, musí vnímať svoju zodpovednosť, to je naše posolstvo a je to takéto jednoduché. Nemyslím si, že bolo zmysluplné to pripomenúť. Ale jednoducho takto fungujeme. A ja, my poskytujeme poradenstvo, vyjadrujeme náš názor, ale opätovne my sme zodpovední vlastne za celý kontinent a mnohé otázky, ktoré sa pýtate mňa, by ste sa mali pýtať rady, komisie, ako aj vlád. To, čo ja vám môžem povedať, je to, že nastala veľmi významná zmena, ktorá sa týka smerovania makropolitiky toho štátu, ktorý ste spomínali, teda Grécka. My sme požadovali túto zmenu, dôležite sa udiala. My musíme posúdiť opodstatnenosť nového smerovania v spolupráci s komisiou a sme povedali, že áno, ide to dobrým smerom. Jediné správne smerovanie je skutočne prísne implementovať to, o čom sa rozhodlo. Podľa nášho názoru je to dobre nasmerované a monitoruje sa to každý štvrt rok. Viete, že to, na tým dohľadá Medzinárodný menový fond a potom na druhej strane komisia s nami. Ak to bude postupovať skutočne dobre, ak sa to bude vykonávať dobre, pevne veríme, že hej, tak ja očakávam, že tam bude určité uznanie, zmení sa celkový posudok a vidíme, že postupne sa to mení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Gunnar. Thank you very much, um, Mr. Ďakujem pekne my potrebujeme mať odolný finančný systém, ako ste povedali pred niekoľkými minútami. Na to, aby sme mali takýto silný finančný systém, samozrejme potrebujeme mať e, stabilné verejné financovanie a odolnú ekonomiku. A tu sa požaduje taká holistická perspektíva. Viem, že je to nepresný pojem, ale napriek tomu to spomínam. Hovorím to preto, lebo dnes tu máme priemer deficit v Únii vo výške 7 Samozrejme je to možné znižovať povedzme percento ročne. To by znamenalo, že by sa to mohlo zvládnuť 2017 a potom sa budú musieť znižovať tak či tak dlhy. Tak dostávame sa k roku asi 2020 a šetriť bolo teda dovtedy. Na druhej strane ale potrebujeme rast na to, aby sme zvládali to dlhové zaťaženie. Vyžaduje to ďalšie kroky, ďalšie reformy na podporu rastu. A to paralelne s tým nemôžeme požadovať politiku šetrenia, iba to, lebo vidíme, aké sú tu nové problémy, nové výzvy, ktoré sa neustále objavujú. Bol by som rád, keby ste povedali váš názor, aký mohol byť vplyv, keby sme regulovali finančné trhy takým spôsobom, že by sme vlastne vytvárali určité riziko druhej úverovej krízy spolu so šetrením. No samozrejme, ak nezohľadníme odolnosť ekonomiky, tak nestačí diskutovať iba o odolnosti finančného systému. Dôležité je to nejako vyvážiť. Niekedy je tam aj protiklad a samozrejme vieme, že si to vyžaduje reformy. Thank you very, very much indeed. Uh, Ďakujem pekne. Dve pripomienky. Jedna sa týka fiškálnej politiky. Sám ste spomenuli ten rozsah deficitov. Ište si spomínate, keď sme diskutovali o Masterskej zmluve o pakte rastia stability, tie 3% sa zdali vtedy pomerne vysoké, a teraz vidíme, aký je ten priemer, ktorý je podstatne vyšší. Samozrejme, sledujeme to, vieme, situácia je zložitá, máme najhoršiu krízu od druhej svetovej vojny. Keď si pozrieme ten priemer, tých 7% alebo prípadne viac, tak ste v rovnakej situácii, ako keby ste mali minus 2 Dôležité je to, že keď nebudete konať, tak strácate dôveru. Jednoducho strátite dôveru, nebude spotreba, podniky neinvestujú a sporiteľia a investori nebudú mať žiadnu dôveru. To je určitá cena, ktorá by sa odzrkadla na trhoch. Myslím si, že v zásade by sme nemali hovoriť tak, že keby sme nekonali, alebo ak by sme zvýšili deficity, boli by sme v lepšej situácii. Teda nejaký lineárny model. Malo by to byť ale tak, že ak by sme nekonali, tá situácia bola podstatne horšia. A podľa môjho názoru toto je veľmi jasné ale ja chápem, že boli aj takéto úvahy v minulosti a my za to platíme cenu. Ja si myslím, že v Európe v rámci 27 je ten názor, že áno, je nutné konať, je nutné zabezpečiť dôveru do budúcnosti, ale na globálnej úrovni to je niekedy ináč. Potom je to ďalšia vec, ktorú ste spomenuli, to je otázka regulácie. A síce, čo sa týka posilnenia regulácie, máme tu určité štandardy a pracujeme vlastne na tom ešte stále. Dôležité je, či vlastne neohrozujeme zotavenie. Keď si pozriete najlepšie medzinárodné médiá, uvidíte, že sú tam úvahy ktoré hovoria, že ste príliš obozretní a, a že, spomína sa, že by sme mohli opätovne mať tú situáciu v roku 2008, že by to bola tá zraniteľnosť systé, systému, preto by to mali väčšia odvaha a to súvisí s kapitálovými požiadavkami. Iste ste to aj vyčítali. Potom je tu druhá strana, ktorá hovorí, idete až príliš ďaleko a zároveň ohrozujete zotavenie, bo dôležité je si uvedomiť, že úverová kríza je stále ešte veľmi blízko a je nutné byť veľmi prísny. To, čo my sa snažíme robiť, je dosiahnuť správnu rovnováhu. To znamená, že je nutné postupovať rozumne, ak by som teda tak mal zhrnúť ten názor mojich kolegov na globálnej európskej úrovni, musím zabezpečiť to, aby v tom režime, ktorý tu máme, sme skutočne niečo dosiahli, čo sa týka pevnosti systému. Dôležité je, aby sme mohli povedať našim občanom, že môžu dôverovať že bankový systém nie je taký zraniteľný, ako bol predtým. Na druhej strane tu máme istý prechod, čo súvisí s tým, že my nechceme ohroziť zotavenie, čo ide až tým smerom, aby sa, aby sa zachovával ten rast za každú cenu. Takže to sú tie názory. Prepáčte, boli to dve veľmi dôležité otázky. Upward, so Náš čas uh, napreduje čoraz rýchlejšie, takže prosím, na niečo sa, niečomu sa budeme musieť vrátiť neskôr. Leonardo? Ďakujem, pani predsednička. Dnes eh, ste sa sústredili aj na ekonomické a menovopolitické aspekty. A pozitívne ste hodnotili priebeh druhého štvrť roku. aký e, bol e, export a aký veľký bol dopyt v rámci e, krajín v eurozóne. Čo sa týka ekonomicko-politických dopadov, tam ste zvolili veľmi opatrné vyjadrenia možno vzhľadom eh, k euru, že by mohlo príliš posilniť, čo by malo negatívny dopad na export. Ako možno zabezpečiť, aby konsolidácia eh, rozpočtov eh, nemali negatívny dopad na interný dopyt? Myslím si, že to je um, veľmi úzka súvislosť aj s problémom obnovenia dôvery obyvateľov. Ďakujem. Thank you very, very much indeed. Ďakujem. Prvá vaša otázka. V, druhej, v druhom štvrťoku sme videli, že tento rast oveľa, bol oveľa pozbudivejší, než sa očakávalo a to všetko v, za to všetko vďačíme vnútornému dopytu, nie tak vonkajšiemu dopytu. Takže to 1% čiže 1,1 vyplývalo z, čistej, z čistého vonkajšieho dopytu a teda pozitívny príspevok, ale relatívne skromný, čiže ak to mám zhrnúť 0,1% z vonkajšej externej časti, asi 0,2 e, z inventarizácie a 0,7 e, z, domáce, z, doma, z domácej e, spotreby domácej i Eh, firemnej. Nemôžem povedať, že by to bolo len tým dobrým eh, prebytkom na externej stránke. Zostávame veľmi eh, opatrní, pretože pri tej analýze nevidíme priveľa zmien v profile budúceho rastu. Ak vám môžem ukázať jednoduchý príklad, My sme revizovali, e, revidovali tento tohtoročný rast smerom hore. Asi 1,6 tohto roku oproti minuloročným 1%. Čiže to je naozaj, naozaj e, závažné. Ten profil pre budúci rok sa zmeni, e, neznamená to, že by sa zmenil budúce, rozsahy pre budúci rok sa pohybujú od 1,2 do 1,4 a toto plus 0,2 vlastne pochádza z toho preneseného e, e, prenosu z roku 2010 do roku 2011, pretože taký sme mali vš- priemerný rast v 2010. Takže si myslíme, že treba zostať veľmi opatrný vidíme, že sme podcenili e, obnovu, oživenie, ale myslíme si, že by bolo nepri, nepriperané teraz vyhlásiť víťazstvo a povedať, že si môžeme byť istí, že sme v situácii, kde rast je naozaj, naozaj veľmi potešujúci. Treba byť naozaj opatrný a ešte k ďalšej časti, na tú budúcnosť som vám odpovedal, budúce kvartály a hlavný, hlavný záver k vašej otázke je, že treba zvýšiť náš potenciál rastu, e, berúc do úvahy to, že demografia v Európe nie je veľmi dynamická a hlavný rozdiel medzi USA a Európou je demografia. Ak sa pozrieme na e, rast na jednu osobu v Spojených štátoch a v e, oblasti EÚ, v Európe ako celku, v eurozóne, je to percento na hlavu za posledných 10 rokov a 1,1 je to v Spojených štátoch. Ale keďže demografia je v Spojených štátoch oveľa dynamickejšia, tak tie naše čísla sa líšia. Je tam vyšší rast pre USA, pokročilé ekonomiky majú takýto potenciálny, e, potenciál rastu a náš záver je robiť štrukturálne reformy. To len opakujem. Ďakujem. A ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Pán Triše, Chcel by som eh, vám zagratulovať eh, k zavedeniu týchto neštandardných opatrení v ECB ide o lepšiu reguláciu menovej politiky. Niektorí kritici hovoria, že je nebezpečenstvo, e, že sa bude postupovať trochu oportunisticky. Myslíte si, že e, k tomuto riziku môže dôjsť? Ako posudzujete túto situáciu? Moja druhá otázka sa týka globálnej reformy v súvislosti s krízou. Nemyslím si, eh, že eh, eh, táto daň na finančné transakcie je potrebná, sú tam výhrady. Ak však ale ide o zásadnú reformu, potom nepostačí len regulovať a zaviesť dobrý dohľad. Samozrejme, je to dôležité rovnako tak ako makroekonomická spolupráca a tiež rozpočtový hm, prvok je tam veľmi dôležitý nepotrebujeme tam príliš veľa výhrad. Aká je vaša odpoveď na krízu? Thank you very much indeed. Ďakujem ešte raz. K našim neštandardným opatreniam by som povedal toľko, že všetky boli vytvorené na to, aby umožnili za výnimočných okolností našim, našim monetárnym e, transpozičným e, mechanizmom pracovať tak korektne, ako je to len možné a preto sme sa vydali cestou e, osobitných výnimočných opatrení. To znamená neohraničené dodávky e, hotovosti. Tej, ide tu o, o opatrenia krízy roku 2008 E, rôzne opatrenia ako e, covered bonds purchases a takisto e, bondy, eurobondy pre malé a stredné podniky. Toto všetko malo za cieľ vytvoriť dobrú, dobrý, dobrú transpozíciu k monetárnej politiky a tieto štandardy, normy vždy mali byť také primerané našemu mandátu, ktorého cieľom je poskytnúť cenovú stabilitu, byť pritom vieryhodný, taký je náš mandát, to od nás Európčania očakávajú a je to niečo, čo je dobré pre celkovú finančnú stabilitu. Ak by sme mali, nemali dobre za, zakotvené um, stabilizačné prvky, boli by sme bývali zraniteľnejší. Pokiaľ ide o zdaňovanie bank, transakcií a tak ďalej, len zdôrazňujem, že nie sme za zdaňovanie finančných transakcií. K bankám sme vždy tvrdili, že najprv sa postarajme o to, aby sme mali nové štandardy, ktoré by boli tak primerané veľkosti e, problémov, ako je to len možné, aby sme finančný sektor e, ne, e, vytvorili ako odolnejší, menej zraniteľný a ako náhle sa udeje to, rôzne vlády sami môžu potom prísť e, s, s tú, so želaním vydať sa zdaňo, cestou zdaňovania, ale ich pozícia globálne v európskom meritku je zložitá Každá z týchto pozícií e, e, vychádza z nedávnych skúseností a keď nedávne skúsenosti boli osobitne dramatické a daňoví poplatníci sa museli zmobilizovať na podporu bank, tak potom tie hlasy vyžadujúce zdaňovanie e, bank sú veľmi silné a ak nemáte takéto skúsenosti, tak vaša, vaša pozícia je oveľa slabšia. Čas sa nám veľmi kráti, hovorí pani e, predsednička, teraz e, pán Wolf. Klinc. Už pán prezident, vy ste hovorili o užšej koordinácii e, USA, Európy, eurozóny. V skutočnosti na rôznych stretnutiach máme skúsenosti, že presne o toto im išlo mať veľmi podobné odpovede, keďže kríza je globálna. O dva roky po týchto vypovediach ja osobne, keď sa pozriem na to, čo sa udialo v Spojených štátoch a v Európe, vidím, že sú tu výrazné rozdiely v mnohých častiach, malé e, podobnosti, ale e, veľké rozdiely. A tak som sklamaný, určite nemôžeme hovoriť o prístupe G20, keď sa pozrieme na realitu finančného sektoru. U nás v Nemecku štátom zachránených e, bankách, ktoré teraz patia, patria štátu, vyplácajú už milióny bonusov, hoci pred pár mesiacmi boli zadlžené. Občania majú dojem, všetko je po starom a nikto sa nepoučil. Druhá časť potom je tá, že ak sa nám to páči, alebo aj nie, ten európsky val vyplní, vy, vy, vyprší o dva roky a Nemali by sme už teraz sa pripraviť na takýto okamžik, pretože nikto nemôže mať v záujem, aby e, e, rovnaké problémy e, mali Írsko a Grécko o dva roky, aké mali aj teraz. Takže treba si položiť otázku, či by sme nemali vytvoriť nejaký nový nástroj, nejaký solvenčný fond alebo štruktúru, mechanizmus, ktorý by mal byť našim programom. K prvej otázke súhlasím s vami, že je naozaj extrémne zložité v našich eh, demokraciách mať istotu, že to, čo robíte, sa deje na základe globálneho konsenzu a že to je všetko dobre koordinované. Možno ste však boli príliš prísni. Sú tu rozdiely, áno sú, ale Zoberte si radu, Európsku radu pre systémové rizika a položte si otázku, že či by bolo mysliteľné, že toto vôbec dokážeme z USA diskutovať do detajlov, veď sú predsa oblasti, kde všetci sa e, obhajujú vlastnými tradíciami, históriou a nemáme predsa rovnaký koncept na oboch stranách Atlantiku. V každom prípade máme rovnaké, rovnakú inšpiráciu čo sa udialo na oboch stranách Atlantiku, musím povedať, je s, s cieľom zohľadniť práve toto. Dať, zblížiť, zblížiť to, takéto, takéto grémium s osobitnou zodpovednosťou z, z ECB. E, e Nechcem byť veľmi ukľudnený a naivný, ale mne sa zdá, že to posúdenie toho, čo sa deje na globálnej úrovni, by mohlo byť také nuancovanejšie a pokiaľ ide o bankové usmernenia, určite to, čo sa tu diskutuje, sa nediskutuje len s Američanmi, nie len s ďalšími priemyselnými krajinami, ale tiež s novými vynárajúci sa priemyselnými ekonomikami, ale opätovne by som nechcel byť negativistický o tom, čo sa udialo. Chcem povedať, že práca je veľmi tvrdá a nemožno sa e, nemožno zaspať na Vavrínoch. K tomu, k tomu, k tomu valu, tak určite poviem, že e, ten rozdiel sa udial teraz. Teraz e, e, r, sa deje zmena, keď meníme náš prístup k politike dozoru. Súhlasím s vami, že je dôležité, aby sme mali určitú kapacitu, kde by sa konštatovalo, že toto je e, koncept, ktorý sa použije, ak sa nám nebude dať vyhnúť takémuto zásahu. Súhlasím. Bernard, nech sa páči. Your question. E, Ďakujem. Pán prezident, žiaľ, prišiel som neskoro, prosím, prepáčenie. Mám otázku ohľadne mm, návrhu niektorých eh, kolegov aby tie dlhy boli spoločné. Máme teraz hranný val na tri roky, máme čas vybudovať štruktúry, ale po týchto troch rokoch e, príde čas, kedy sa musíme zamyslieť nad tým, či to bude trvalý e, nástroj a odtiaľ cesta k eurodlhopisom už nie je e, dlhá. Otázka z ako posudzujete, ako hodnotíte tieto tri roky a opatrenia, ktoré budú počas nich potrebné. Po druhé, my Myslíte si, že aj v ďalších e, oblastiach je nevyhnutne potrebná harmonizácia? Ak pomyslíme e, trebárs na e, vek odchodu do dôchodku alebo zdaňovanie podnikateľských subjektov v Írsku. Všade tam, kde je veľmi skreslená situácia na trhu Ehm, možno táto kríza v členských štátoch, ako doteraz všetky krízy, bude mať za následok, e, že e, zavedieme nové politiky, e, centrálna banka zostane nezávislou, ale štáty budú možno povinné zavádzať nové opatrenia, za ktoré doteraz nebolo možné získať väčšinu. E Môžem vám povedať, že to je skutočne nezávislé a budeme, bude sa pokračovať tom, aby sa vysielali posolstva a vám povedať, naše posolstva budú veľmi jednoduché. My všetci máme zodpovednosť, my zabezpečujeme cenovú stabilitu, tak v minulosti ako aj v budúcnosti. a vy musíte zabezpečiť to, čo je nevyhnutné v rámci vnútorného trhu a finančnej stability a my budeme v tom pokračovať. V minulosti sme boli trošku v tom osamelí a teraz pod tlakom tej najhoršej krízy, dôrazňujem, že globálnej krízy, nie je teda európska kríza, to je tá najhoršia globálna kríza od druhej svetovej vojny, by som chcel povedať, že tá myšlienka eurobondov, ak by to slúžilo na financovanie jednotlivých štátov, tak my sme boli proti a budeme vždy proti. Myslím si, že bola by to určitá strata zodpovednosti. Nechcem sa nejako vyjadrovať financovaniu stabilizačného fondu. To je na strane vlád, oni musia prevziať svoj diel zodpovednosti, uvidíme, ako to budú zvládať. Ja by som chcel povedať, že ten fond existuje určitý obmedzený čas, ale samozrejme môže sa zameriavať na ciele, ktoré budú dlhodobejšie. To znamená, že napríklad aj o 4 roky alebo o 3 roky, je možné, že budeme mať ďalšie nové problémy, ktoré budeme musieť riešiť. Uvidíme, ako to bude vtedy, ale ja vychádzam z toho, že samozrejme nevyhnutné vykonať tú prácu v oblasti prevencie, ale ja súhlasím s vami, že táto myšlienka toho, aby sme vedeli dopredu, čo by mohlo nastať a ako by sa malo konať, čase prípadných problémov. Takže ja chápem, ako ste to mysleli. Musím zopakovať, že každá vláda musí vykonať to, čo je nevyhnutné, tak rada ako komisia, a aby sme všetci spoločne vykonali to, čo sa od nás očakáva. A dôležité je, aby sa to vykonalo tak, aby sa, tak povedať, na to aj za pár rokov zabudlo zabudlo na to, čo sa konalo v tejto zložitej dobe. Môžem povedať, že naše postavenie je špecifické, musíme posielať posolstva vládam a parlamentom, ako je vám. Ak by stačila váše nasadenie, určite sme vyriešili všetky problémy, ktoré tu máme. A ďalší rečník. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie e, Prezesie, Pán Langen spomínal e, o koordinácii. Ďakujem pekne. Pán Triše a pán Langen hovorili o možnosti koordinácie v oblasti napríklad jednotného riešenia dôchodkového veku členských štátov. Mne by zaujímalo, aký je váš názor na diskusie, ktoré sa týkajú jednotlivých členských štátov na úrovni rady, kde ide o väčšiu flexibilitu v rámci vypočítavania verejných dlhov. A ide tu o transfery do nezávislých dôchodkových fondov. Ak sa nemýlim, tak 9 členských štátov hovorí o tom, že je tam nejednotný prístup a vy ako obhajca konvergenčných kritérií, tak vás by som chcel spýtať, aký by bol dopad takéhoto riešenia, ako by to vplynilo finančnú stabilitu v Európe. A nemali by sme v tejto dobe skôr hovoriť o tom, čo bude v budúcnosti, aké tam budú tlaky na rozpočet členských štátov. Tu myslím predovšetkým dôchodkové fondy, dôchodkové záväzky, lebo v súčasnosti toto vlastne nemáme v správach o deficitoch. No, I think you have a, you have a very important point. I fully... Spomenuli ste veľmi dôležitý bod. Plne eh, súhlasím s tým, že je tam určitý paradox v rámci tej metódy ako sa ako sa vypočítavajú tie záväzky, ktoré súvisia samozrejme aj s dôchodkami. Sice ide o to, že tí, ktorí to majú najlepšie riešené zo strednodobého dlhodobého hľadiska, sú tak povediac e, trestaní v rámci tej metódy výpočtu. Áno, áno, chápem, že je tam určitý problém, Viem, že vášho štátu sa to tiež veľmi týka. A priznám, že tam máme skutočný problém, ktorý musíme ale riešiť. Ale musím povedať, že my nie sme zodpovední za túto oblasť, to iste viete, ale plne akceptujem, že je tam určitý problém, ktorý je nutné vyriešiť. Lebo to, ako postupujeme, je jednoducho nespravodlivé v rámci posudzovania tej skutočnej situácie. Edward. Okay. Uh, I, I do not uh, question... Ďakujem. Nechcem nejako spochybňovať tú fiskálnu konsolidáciu. Pre niektoré štáty je to nevyhnutné, ale pre skupinu štátov Teraz sa to požaduje od, tak povediať, všetkých štátov a sa, je to akoby filozofia alebo taká prax, ktorá sa ma týka všetkých. A to je trošku znepokojujúce. Dostávame sa do situácie, kde vidíme, že šetrenie je lepšie ako vynakladanie prostriedkov. Sa považ... Hovorí sa o tom, že exporty sú lepšie ako importy. A mne to pripomína ako situáciu, keď niekomu chcete poskytnúť určitú radu, ktorá ale v končnom dôsledku nikomu nepomôže. Moja otázka sa netýka tej filozofie, ale chcel som sa spýtať, čo sa týka Európskej centrálnej banky, čo sa týka monetárnej politiky a monetárnej politiky či sa očakáva, aby budúci rok všetky štáty vykonali tie úsporné opatrenia naraz. Ďakujem za otázku. Čo sa týka našej politiky, môžem skutočne pre vás potvrdiť, že my si myslíme, čo sa týka štandardných opatrení, teda že je dôležité zabezpečiť cenovú stabilitu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Čo sa týka neštandardných opatrení, zoberáme sa samozrejme tým, že vieme, že trhy nefungujú perfektne. To znamená, že je dôležité, aby sa naša monetárna politika vykonávala správnym spôsobom. My budeme pokračovať prijímaní všetkých rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie cenovej stability bez ohľadu na okolnosti a na novú situáciu, ktorá môže vzniknúť tak v Európe, ako aj mimo Európy. A my sme skutočne dôveryhodní v tejto oblasti. Pozorovatelia sledujú, čo sa udialo v minulosti a vyvíjajú z toho závery do budúcnosti. A vlastne som už spomínal, že my sme v súlade s tou našou definíciou, sme takmer pri tých 2% a sú tu veľké očakávania a dôležité je si uvedomiť, aké sú riziká súvisiace s infláciou a defláciou. Môžem iba zopakovať, že budeme veľmi obozretní a musím povedať, že vo väčšine štátov nemáme tú situáciu, kde bol lineárny vývoj ekonomiky a kde by lineárne modely boli skutočne primerané. Sú tam samozrejme také prípady, že sú tam nelineárne efekty. Preto je dôležité mať takú fiskálnu politiku, ktorá podporí dôveru. Ak sa pôjde týmto smerom, tak z trnového hľadiska nebudete na tom horšie, ale rozhodne lepšie. To je naše presvedčenie a musíme riešiť otázku nedostatku dôvery v mnohých prípadoch. Preto je dôležitá obnova dôvery a aj preto je dôležité príjmať rozhodnutia. To je aktuálna situácia čo sa nás týka, už som to vlastne hovoril, budeme vykonávať to, čo je nevyhnutné na to, aby sme zabezpečili cenovú stabilitu. Chceme byť kredibilní z stredného hľadiska. Spomínal som viaceré veci, ktoré sa týkali e, monetárnych agregátov a, dô- a požičiek. Samozrejme, to je veľmi dôležité. to je to jedna z vašich tém. Aj by som chcel pripomenúť, že dnes ráno sme hodnotili M3 za mesiac august. V júli sme tam mali 0,3%, aj v júni. A keď si pozrieme naši partnerovci M3, tak je tam mierny nárast, čo sa týka požičiek domácnostiam a, a znižujú sa tie čísla, ktoré sa týkajú firiem tam 0, minus 0,4, predtým to bolo 0,5. Takže vidíme, máme tu analýzy, ktoré ukazujú na to, že ide to tým smerom, že je tam väčšia dynamika, čo konec koncov nás neprekvapuje. Vieme, že po recesii potom je viac, je viac požičiek, najprv začínajú s tým domácnosti, potom firmy, a to, čo tu vidíme, je vlastne v súlade s tým, čo sme videli predtým. Ale mali sme tu skutočne veľmi závažnú recesiu. Um, za záverečná otázka, Vicky Ford. Ďakujeme za vaše komentári, pán Triše, týkajúce sa trvalo udržateľných financií a stimulov smerom k udržateľným deficitom štátov. Otázka, ak sa jednotlivci dostávajú do problémov, tak si, si vždy riešia z, stránku a, dlhov popri tej druhej stránke, ale keď sa do problémov dostane krajina, komisia a ďalšie inštitúcie e, e, navrhujú pokuty, iní hovoria o zadržaní fondov a proste iné spôsoby na transfery prostriedkov týmto krajinám. A keď sa pozrieme na úrokové sadzby a IESFF, eh, systém, ktorý eh, by mohol byť veľmi eh, náročný pre pôžičky pre túto krajinu, je teda kombináciou vysokých úrokov a vysokých nákladov požičiek dávame vlastne týmto krajinám veľmi nákladné kreditné karty a preto ohrozujeme ich schopnosť zni- e, znížiť svoje vlastné schodky. Thank you very much indeed. Well... Ďakujeme. Áno, nie je prekvapivé samozrejme, že keď ste sa správali naozaj nesprávne, musíte za to platiť. To je jasné. A otázka e, k skutočnosti, že pomoc samotná prichádza za vyššiu sumu, pochádza od e, samotných vlád, ktoré tvrdia, že nemôžeme byť v pozícii, kedy by sme my vytvárali väčšie riziko, pretože by sme vlastne intervenovali spôsobom, ktorý by bol príliš ústretoví a to by boli st- e, stimuli vlastne na to, aby ste sa správali nesprávne. V tom, čo sa deje, je mnoho logiky a nemôžem vám povedať, že by sme mali konať iným, iným, úplne iným spôsobom. Tieto situácie by nemali e, e, vznikať, by sme ich mali predchádzať Je to naozaj otázka, na ktorú sa každý parlament pozeral s veľkou starostlivosťou a som presvedčený, že aj vy sa na to pozeráte s veľkou starostlivosťou. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme vám za tieto otázky, z ktorých mnohé ste odpovedali s veľkou, zodpovedali s veľkou, veľkým zanietením. Opätovne tu budete 30. novembra 4.30, ak sa nemýlim. Ďakujem and uh, we will continue with the agenda. V našom programe budeme asi o minútku pokračovať, keď eh, nás opustí, po tom, čo nás opustí pán prezident. Okay, those who are leaving could do so quickly. And... Poprosím tie kolegyne kolegov, ktorí odchádzajú z našej sály, aby tak učinili rýchlo a podľa možnosti potichu. A dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu, to je bod 6, a to je zlepšenie hospodárskeho riadenia a rámca stability únie, najmä v eurozóne. A budeme mať aj rozpravu o pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú správy pána Feja. Predtým, ako mu dám slovo, by som chcela povedať tým, ktorí tu diskutujú, poprosím, nech sa rozprávajú vonku, aby nehovorili tu, lebo pán Fejo nám chce objasniť tú správu. Um, I can, I can do what they do in the House of Commons and start naming. Môžem to spraviť tak, ako sa to robí u nás v Británii, že môžem menovite hovoriť tých ľudí, ktorí, ktorých poprosím boli ticho. Dobre, výborne, takže sa návory, Pán Fio, máte slovo. Obrigado, senhora prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja správa o hospodárskom riadení a rámci stability únie tak bolo priložených veľa pozmeňujúcich návrhov, približne 250. Chcem sa poďakovať kolegom ako jednotlivým politickým skupinám, ktoré prejavili záujem o túto správu a chcú chceli skvalitniť túto správu. Ako spravodajca by som začal asi tým, že poviem, že som skutočne otvorený, čo sa týka tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Rokoval som s viacerými tieňovými spravodajcami a chcel by som povedať členom nášho výboru, že budem rovnako otvorený voči všetkým, ktorí chcú so mnou rokovať. Konec koncov tak to bolo už aj v minulosti. Ja som vypracoval 8 odporúčaní, tie sú ako príloha k mojej správe, dva, dve z nich. Dvoch z nich sa týkali pozmejúce návrhy. Tu ide o multilaterálny rámec dohľadu to súvisí s hospodárskym riadením členských štátov ako aj únie. A druhá vec sa týka posilnenia pravidel paktu stability a rastu. No a čo sa týka multilaterálneho dohľadu, chcel by som zdôrazniť, že pozmievujúce návrhy ktoré sa týkali tých zásadných e, indikátorov v rámci dohľadu, ktoré majú zároveň posilniť pakt rastu a stability, tak tu napríklad sú dôležité pravidlá pre dlhy. Tu by som chcel povedať, že jedna z charakteristík mojej správy sa zameriava práve na aktuálnu situáciu európskej legislatívy. To znamená, že niektoré myšlienky, ktoré sa tam rozpracovávajú, súvisia s budúcim inštitucionálnym vývojom. Napríklad e, ide tu o, o eurobondy. Tieto by si vyžadovali potom zmenu zmluvy, lebo podľa aktuálnej situácie to, čo môžeme spraviť, je, že sa môžeme zamýšľať nad výhodami a nevýhodami tejto myšlienky a môžeme si klásť tú otázku, ako by sa to mohlo zapracovať medzi budúce úpravy zmluvy. To znamená, že ja sa tu zameriavam na sekundárnu legislatívu. Zamýšľam sa na, teraz nad tým, predovšetkým, čo by sa mohlo riešiť v rámci existujúcej legislatívy. A tu sa, tu sa dostávam k tým hlavným myšlienkam, kde dochádza k určitým konfliktom jednotlivých predstav. To sa týka pre všetkým výnimiek a ako by sme ich riešili. Potom tu ide o jednotlivé postupy, ktoré sa týkajú dlhov. A tu spomínam číslo ako 7 HDP. Samozrejme, dôležité tieto čísla vidieť v celom rámci dohľadu. Ja si myslím, že moja správa vychádza z takej silnej pozície. Snažím sa dosiahnuť koncenzus v rámci Európskeho parlamentu. Samozrejme sú tu určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia zohľadniť to, s čím prišla rada a komisia. A ja sa chcem zameriavať skôr na tú úlohu, ako by mohol zohrať Európsky parlament v rámci hospodárskeho riadenia. Dôležité je, ako by sa prepojil Európsky parlament s národnými parlamentami v rámci realizácie tejto myšlienky. Chcel by som ešte raz dôrazniť, že som skutočne otvorený vašim návrhom, ktoré boli pre, predložené. Som veľmi rád, že môžeme viesť diskusiu a som pevne presvedčený, že tá diskusia, ktorú budeme mať, otvorí priestor pre zlepšenie tých návrhov a tých riešení, ktoré som vlastne uviedol v mojej správe. Na záver, dovolte, aby som vám povedal, že pevne verím, že tá práca, ktorá prebehne odteraz do, až do hlasovania, ktoré bude 15. oktobra, bude veľmi úspešná. Pevne verím, že všetko prebehne hladko a ďakujem pekne vopred kolegom za spoluprácu. Ďakujem pekne. Čo by som teraz chcela navrhnúť je, že dám slovo teniem spravodajcom a potom vystúpia ďalší rečníci. Takže najprv Elise, nech sa páči. Yes, thank you very much. I'll speak in English just for the sake of being... Ďakujem pekne. Ak dovolíte, budem hovoriť po anglicky, lebo to bude pre mňa jednoduchšie. Začala by som samozrejme tým, že sa poďakujem pánovi Fejovi za skutočne veľmi otvorného ducha. Ja si takisto myslím, že my, parlament, v takýchto citlivých, kritických eh, otázkach by sme mali pracovať veľmi dôkladne, aby sme mali silnejšie spoločné stanovisko. A práve v tomto duchu som ja za našu skupinu e, socialistov a demokratov predložila množstvo pozmejúcich návrhov s cieľom mať úzky dialog s, e, so skupinou EPP, pánom správodajcom i ďalšími skupinami, ktoré predložili pozmejúce návrhy. A my sa teda naozaj snažíme dosiahnuť toho kompromisného ducha. Ako pán spravodajca povedal, myslím si, že v tejto chvíli je tu veľmi široká miera e, súhlasu, pokiaľ ide o odporúčania 3 e, až 8, ale nad rámec tohoto si myslím, že je aj dôležité, že diskutujeme určité detaily a jeden z týchto, e, z týchto podrobností je určitá, to znamená, aká, je to, aká forma správy je to. Je to podľa pravidla 42 a preto by sme si mali vyjasniť, čo chceme žiadať komisia, aby robila a myslím si, že v tejto oblasti je celkom dôležité konštatovať, že keď žiadame e, vytvorenie E, skupiny na vysokej úrovni k daniam, aby sa posúdili tiež možnosti e, vytvárania Európskeho menového fondu. Na tom všetci sa môžeme zhodnúť. A je tu do tej miery kompromis, že nastolíme dátum a kalendár, ktorý komisii umožní tieto, e, urobiť tieto snahy. Myslím si, že to predovšetkým, keď hovoríme o vytvorení správ o životaschopnosti toho, čo chceme neskôr implementovať. Takisto si myslím, že musíme diskutovať o tom, aké sú odporúčania parlamentu k, zamestnancom euroskupiny. Je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov. A je tu naozaj návrh, ktorý nie je kritickým. Ide o analýzu tej apotézy E, vytvárania z, z e, e, sekretariátu i vedenia euroskupiny inak, ako bolo pôvodne v externej agende s Európou s podpredsedom komisie, ktorý tiež vedie aj zahraničné záležitosti, takže bolo by treba ísť do podrobnosti rozhodnúť, kde chce parlament v tejto fáze smerovať. Ale moja skupina je teda aj tu pripravená diskutovať s cieľom zefektívniť správovanie euroskupiny. Čiže to sú odporúčania 1 až 3. Pokiaľ ide o jednotku a dvojku, áno, súhlasím, že tu sú problémy zložitejšie a jedna z tém, ktorú podľa mňa tento parlament a predovšetkým tento výbor by mali diskutovať, je otázka, ako ďaleko ísť pri oddelovaní e, záväzkov, povinností euroskupiny a čo má robiť zvyšok Európy. Je tu množstvo pozmejúcich návrhov, hlavne kolegyne Vicky Ford, ktoré posilňujú význam oddelovania tej eurozóny od zvyšku Myslím si, že tie požiadavky pre krajiny euroskupiny sú jasné. Problém skôr je, ako spravovať ten kontakt, spravo, vzťah medzi týmito krajinami a zvyšok, kra, zvyškom krajín, majúc na pamäti, že množstvo z týchto krajín v euroskupine ešte nie je, ale sú pripravené vstúpiť. Takže by som v zásade chcela žiadať o neposilovanie možnosti vyberať si, čo chcete, vo vnútri či vonku eurozóny, e, ale skôr posilniť potrebu uznávať vzájomné dopady, ktoré vznikajú v i mimo eurozóny. Máme predsa spoločný trh, rovnaké finančné trhy, takže všetky tieto otázky by sa mali riešiť. Ďalšia otázka je, hoci je to aj detail, ak by to bola Danuta Hübner, by som ju požiadala o odpovede. Je to, je to situácia, kde je tu kompromis 10a, podľa mňa veľmi zaujímavý, kde sa snažíte predpovedať, aké vzájomné dopady majú krajiny na seba. Ona však požaduje, aby komisia vytvorila e, prahové hodnoty. Mne však nie je jasné, či je to realizovateľné. Takže v tomto kompromise myslím si, tiež mám, mám s ním určité problémy. Pokiaľ ide o zadlženie a schodky, je jasné, že kritéria pre e, zadlženie by ma mali, e, rieši, mali riešiť takým prepojenejším spôsobom, pretože je to jeden, jedna zo slabín m, mm, paktu, že sa veľmi tak zdôrazňujú e, tie jedny kritéria a druhé nie. Nemyslím si, že by sme mali posilňovať automaticky tých 60 e, schodku, pardon, 60 e, dlhu, že by malo automaticky viesť e, k sankciám alebo odporúčaniam. Pretože my musíme lepšie vedieť, ako sú tieto veci prepojené, asociované a nevytvárať 3, 5, 3 a 6 pretože ak ich chceme dať dokopy, Musíme pochopiť, aká je evolúcia tých dvoch spoločne a nerobiť to na báze absurdných prahových hodnot. Čiže po praktickej stránke a z technického pohľadu tieto hranice, tieto limitné hodnoty nedávajú zmysel podľa mňa oveľa dôležitejšia vec, ktorá je podľa mňa politicky veľmi citlivá, je Otázka, do akej miery by sme mali podporiť semiautomatické sankcie, ktoré navrhuje komisia a implementuje ich bez toho, že by prešla e, cez normálnu bázu, teda cez, cez e, radu. Je to veľmi kritická, citlivá otázka. Myslím si, že dohoda, ktorú dosiahli tie najväčšie skupiny s cieľom alebo to vo vzťahu ku krízovému výboru je veľmi, veľmi vyvážený znenie, kde zdôrazňujeme úlohu komisie, ale nenapádame právne postupy, ktoré vedú k dosahovaní týchto cieľov, pretože si myslím, že zavádzanie sankcií, e, ktoré začnú na nule a končia o 180 stupňov úplne na opačnom pole, tak to vedie k veľkej miere straty rešpektu. Poznáte, ako veci nefungovali v minulosti a je vám jasné, že nebude fungovať, ak komisia uvalí sankcie na krajiny bez toho, že by to kraj e, vlády štátov nekontrolovali. Musí tu byť teda jasná zodpovednosť komisie, ale nesmie sa uprednostňovať automaticky jednoduchý mechanizmus prostredníctvom ktorého by komisia na suverénne krajiny uvalovala bez kontroly, e, bez ich vlastnej kontroly pravidlá. Posledná vec, myslím si, že integrácia ekonomického riadenia bola prakticky interpretovaná ako posilnenie paktu e, rastu a stability a to pozadie myšlienkové tohoto ekonomického riadenia bolo viac v zmysle zavádzania než e, zavádzania paktu rastu a stability, dokonca čohosi ako paktu zamestnanosti a rastu. Určité tie odchýlky, ktoré sa tu objavujú, objavujú sa preto, rovnaké pravidlá, rovnaké horizontálne politiky, teda rovnaká mena sa vzťahuje na rozdielne krajiny. V tých rastových ukazovateľoch sa krajiny líšia. Myslím si, že toto je chvíľa, kedy parlament by mal predstúpiť s určitými špecifickými odporúčaniami, kde rôzne krajiny by mali mať teda tieto požiadavky a mali by sa rozhodiť o tom paktu stability. Toto by mal parlament riešiť. Je to podľa mňa veľmi dôležitá vec pre moju politickú skupinu a naozaj ďakujem všetkým zúčastneným stranám. Možno by sme mohli dospieť e, k spoločnému zneniu, ktorý e, posilňuje túto dimenziu skutočnej ekonomiky do budúcnosti spravovania eurozóny a tiež EÚ. Čiže veľmi vám ďakujem za vaše úsilie. Chcem posilniť tú myšlienku, že sme ešte stále v procese dohadovania sa a dúfam, že v tomto duchu môžeme ísť aj ďalej, aby sme dosiahli spoločnú silnú pozíciu parlamentu. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Ja budem hovoriť po španielsky. To je e, jazyk, e, s ktorým obvykle hovorím s pánom Fajom. Predložil som asi 30 pozmaňovacích návrhov k tejto správe. Mnohé mm, podpísali aj moji liberálni kolegovia. E, pán Fejo do svojich e, kompromisných návrhov zakomponoval dokonca 15 a ja dúfam, že e, ho do konca budúceho týždňa presvedčím, aby prijal ešte viac mojich pozmeňovacích návrhov. Rád by som sa venoval e, niekoľkým dôležitým bodom, bodom, ktoré e, mi ležia na srdci. Ja zastávam eh, tú tvrdšiu líniu, eh, to znamená prísnejšie kontroly krajín, ktoré vstupujú do eurozóny. Pokiaľ ide o pakt stability, pokiaľ ide o deficity eh, verejného rozpočtu, pokiaľ ide o zadlženosť. V Španielsku verejný dlh stále narastá a medzičasom sa z neho stala štruktúrálna záležitosť. Čiže Ehm, ak chceme zlepšiť eh, ekonomické riadenie v eurozóne, musíme byť prísni na krajiny eh, v eurozóne. Musíme sa snažiť o to, aby boli disciplinované. Španielsko sa v ostatných rokoch nechovalo tak ako škandinávské krajiny alebo krajiny na severe eh, Európy. Vítam tam e, jasnú angažovanosť sa e, zo strany Európskeho menového fondu. Minulú stredu e, sme s kolegom Axelom Weberom a ďalšími kolegami diskutovali, kolegami, ktoré boli proti aktivitám tohto Európskeho menového fondu. Myslím si, že by nebolo zle mať takýto mechanizmus, aby sa nemuselo čakať, kým zasiahnu medzinárodné inštancie. Tiež vítam rozhodnutie o zavedení eurodlhopisov a tiež vítam veľké infraštruktúrálne projekty v Európe. Španielsko zatiaľ stále ešte nemá dobré e, železničné prepojenie s kontinentom. Sú tam e, fyzické e, záležitosti, ktoré tomu bránia, iný rozchod železníc. To samozrejme všetko stiažuje železničné prepojenie. Vítame teda túto snahu urobiť v tomto smere niečo za pomoci eurodlhopisov. Ehm, pozmeňovací návrh 164. V ňom požadujem uskutočnenie štúdie o výhodách a možnostiach spoločného Európskeho finančného fondu v mojom volebnom okrsku sa ma viacerí pýtali, čo to vlastne znamená ekonomické riadenie, ako má konkrétne vyzerať. A ja odpovedám, že musíme podniknúť také kroky, aby sme sa dopracovali k skutočnej ekonomickej vláde, k skutočnému ekonomickému riadeniu Európy. Máme síce spoločnú menu eh, v Európe, ale prakticky nemáme žiadnu rozpočtovo-politickú koordináciu medzi jednotlivými členskými štátmi. Ekonomické riadenie eh, samotné ako také nebude eh, predstavať veľký krok vpred. Každopádne ďakujem kolegovi Fejovi a dúfam, že sa nám podarí presadiť ešte niektoré z našich pozmeňovacích návrhov a že sa nám podarí dopracovať sa k dobrým kompromisným e, riešeniam. Sa páči, Vicky, chceš niečo o tom povedať? Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán Fejo. Ja som za to, že ste vnímali naše obavy. Tie pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila, kde sme sa obrali tým, či tam má byť iba eurozóna alebo nie. Tam sme sa snažili samozrejme zabezpečiť určité detaily, ktoré neplatia všade. Zabrali sme sa tým, čo funguje, čo nie. Snažili sme sa ostať v rámci zmluvy v našom členskom štáte a niektorých ďalších. Tam je určitá obava, že je tu snaha presadiť určitú zmenu zmluvy a mali by sme na to reagovať. Preto ja som predložila pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka takýchto citlivých oblastí, ktoré sa týkajú nevinutnosti úpravy zmluvy. Ja som veľmi rada, že som že budem môcť s vami diskutovať potom ďalej detailne o týchto veciach. Dôležité, aby táto správa bola dobre zameraná. Dôležité je sa zaobrať tými indikátormi, to, čo sa má merať a nemá merať v budúcnosti. Sú tu makroekonomické indikátory. Musíme sa zamerať na to, ako chceme posilniť stabilitu budúcnosti aby sme tu nemali len vyčerpávajúci zoznam niečoho, čo je veľmi detailné. Preto musíme byť zameraní na to, čo je dôležité. Potom, čo sa týka tém pokút alebo trestov, určite viete, sú tam citlivé otázky, a sú tu určité návrhy, ako napríklad e, eh, nepomôcť niekomu, kto už je vo veľkých problémoch. Musíme dbať na to, aby sa nám to nevymklo spod kontroly. Potom sú tu určité návrhy, kde ide o stresové testy rozpočtov členských štátov. Ja osobne neviem, ako by nám to pomohlo, aké argumenty môžu byť v prospech toho. Ja sa obávam, že ak by tam boli nejaké problémy pri nejakom rozpočte, objavilo by sa to nielen v médiách, ktorí by zareagovali. Minister financí dá určitú projekciu, niekto môže povedať, že to veľa, niekto, že málo, potom by vznikla určitá diskusia. Neviem, či by to nejako pomohlo, aby sa to riešilo takto ako v prípade bank. Ale rada si vypočujem samozrejme príslušné argumenty. Z môjho pohľadu je veľmi jasné, že zodpovednosť za národný rozpočet ostane u národnej vlády. Spomínal sa ten princíp semestru, kde sa spomínajú určité výhľady a ako to môže mať dopady na iné štáty. Dôležité je, aby tá zodpovednosť zostala v národných štátoch. Ďakujem pekne za to, že chcete vlastne rešpektovať tie leoty, ktoré platia pre národné parlamenty. Niektorí naši kolegovia z tejto strany, tí podporujú skôr to, čo hovorí komisia. Je, zamerajú sa na to, kde vlády vynakladajú prostriedky, podľa mňa to ide príliš ďaleko. Ja si myslím, že ak si členský štát vytvorí rozpočet, dodržuje fiskálne pravidlá. Oni mali rozhodnúť o tom, ako vynakladajú prostriedky. Nemalo by to byť Európa, ktorá by povedala, či majú dať viac na zdravotníctvo alebo nie. Ak budeme mať nejaké sankcie, ako napríklad pozastávanie štruktúrálnych fondov, neviem, prečo by to mali byť iba tieto fondy, nejaké ďalšie. Zaujímal by mňa váš názor na to. Potom, čo sa týka tých eurobondov pre infraštruktúru, ja som to pochopila tak, že by to bolo dobré, aby sa našiel vlastný spôsob na takéto financovanie a tak by sa zlepšila infraštruktúra. To by v zásade bolo výborné, ale uvedome si e, tie morálne tie rizika. By to bola spoločná záruka 27 štátov alebo eurozóny a takto by sa zaplatili vaše projekty v rámci e, železníc a keby napríklad vy e, by ste sa dostali do platovej neschopnosti, potom by sa vám prevzali tie e, železnice, asi by sa vám to veľmi nepáčilo, je tu e, morálne riziko, treba si uvedomiť túto veľkú zodpovednosť mnohé členské štáty, pre všetky malé by mohli povedať, že no, budem platovne neschopný a takto vyriešim svoju situáciu. Takže opakujem, že je to morálne riziko, to je treba byť obozretný v tejto oblasti. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu našej predsedničky, čo sa týka rozličných tried aktív, tak je tam výborný pracovný dokument, ktorý vypracoval parlament minulý týždeň na túto tému. Zaoberá sa tým, že štáty, ktoré vydávať vlastnú menu, tak tam banky majú možnosť kupovať tie dlhy bez toho, že by to mali nejako pokryté aktívami. Toto je veľmi dôležitá téma a myslím si, že musíme sa tým zaoberať. Toto je veľmi dôležité napríklad v eurozóne, aby ste sami netlačili peniaze a dobre si prečítať tú správu. Thank you very much. And uh, Filip. Filip. Chair, uh, thank you, Diogo, for producing... Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne aj tebe, Diego, za to, ako si vrzol tú správu. Čo sa týka potomce návrhu, chcel by som povedať, že pevne verím, že sa nám podarí vyriešiť otázku dlhov potom je tu ešte jedna otázka, ktorá sa týka zdaňovania. Dôležité je to riešiť rozumným spôsobom, keď hovoríme o udržateľných verejných financiách. Môžem iba zopakovať, že toto znamená určité udržateľné vzorce tak príjmov, ako aj výdavkov. Takže toto by ma viac, bol by som rád, keby to viac sa odzrkadlo v tej správe, bez toho, že by sme išli nejako príliš ďaleko tam určité veci, o ktorých sa diskutuje pravidelne na tomto výbore. To ide napríklad o automatizovanú výmenu informácií. Tu ide aj o CCCTB, konsolidovaný daňový základ pre právnické osoby. To sú všetko dôležité otázky. Potom sú tu určité body, ktoré nie sú pokryté kompromisnými návrhmi. Mňa by zaujímalo, či by si chcel, aby sa tam zahrnuli aj tieto body, alebo si bol toho názor, tieto body by nemali byť súčasťou správy. Tu sú dva body, ktoré by som chcel spomenúť. Jeden sa týka udržateľnosti dlhov. Ja si myslím, že makroekonomická politika musí byť udržateľná a majú to byť určité úrovne, ktoré sa týkajú tak súkromného sektoru, ako aj štátu, takže dôležité je sledovať zadlženie aj súkromných osôb. Dva faktory by sa mali spomenúť. Druhá vec sa týka deficitov a prebytkov. Prebyt niekoho, prebytok niekoho je deficit druhého, tak to jednoducho je. Čo sa týka tej situácie, ktorá môže vzniknúť, môže tam byť nadmerné Eh, deficity alebo nadmerné prebytky. Dôležité to dať do určitého súladu. Bolo by dobre sa k tomu vyjadriť. A ešte niečo z hľadiska postupu. tu by som videl určitú paralelu s tým, čomu sa vyjadril podvýbor pre krízu. Jednoducho je to zdvojenie práce, mali sme ukončiť prácu na tejto správe. Dôležité si uvedomiť, čo skoro sa začneme zaoberať tými skutočnými vecami a preto ukončíme to najry- čo najrychlejšie, lebo ja viem, že nás čaká veľmi veľa práce a začne sa to v stredu. Thank you very much. Ďakujeme. Sylvie? Parce que notre shadow c'est Ramon, mais justement dans cette perspective. Veľmi staročne Ďakujem Diegovi za prácu a za otvorenosť prístupu. Myslím si, že je dôležité mať na pamäti časový harmonogram. V stredu komisia predloží legislatívne návrhy. Máme task force pána Van Rompoja. A budú predložené určité myšlienky, ale monopol iniciatívy patrí komisia. Parlament teda musí takto postupovať, ako som spomínala. My sami prispievame do diskusie a to je vítané. Ide o časový harmonogram. Myslím si, že túto kvalitnú správu by sme mali schváliť e, rýchlo a potom myslieť na e, ďalšie návrhy. Keď si prečítam tie návrhy, práca, ktorá e, je pred nami, Mm, ako spravodajcu sa bude niesť v znamení snahy nájsť kontinuitu medzi opatreniami, ktoré sú možné už dnes e, z pohľadu zmluvy. To, čo sa nachádza v e, správe o zastúpení Európskej e, únie, tiež o MMF, opakujem Filipovu otázku, pokiaľ to nemáte vo svojich pozmeňovacích návrhoch, potom treba jasne posilniť požiadavku na rade. Takže minimálne zastúpenie eurozóny v MMF. Nasledujúce krajiny žiadajú o svoje miesto. Európa nesmie čakať. Nesmie e, čakať na nejaké vedľajšie e, miesto len v MMF. Mali by sme možno postupovať tak, ako sa postupovalo pri e, vzniku eura, konkrétny harmonogram, konkrétne termíny. Je to teda veľmi dôležité, preto som predložila pozmeňovací e, návrh sekretariáta Euroskupiny nesmie posilňovať štruktúry e, rady. Zastiera sa tam totiž zodpovednosť. Nebudem komentovať otázku Task Force. Nie som si istá, že to je lepšie než to, čo e, príde z komisie všetko, čo je za komunitárny postup, za jasnú zodpovednosť, to treba zdôrazniť. A dostávam sa týmto k poslednej otázke, a síce aká je úloha parlamentu. Myslím si, že v súčasnosti sa stretávame čo, stále viac s e, myšlienkami, ktoré sú veľmi zaujímavé. Ide o väčšiu mieru dohľadu, Mm, budú vypracované ďalšie expertízy, pokiaľ ide o e, riziko, nové e, funkcie a tak ďalej. Aká má byť úloha parlamentu? Ja som za nezávislé silné inštitúcie, skutočne európske inštitúcie, avšak inštitúcie, ktoré e, sa budú zodpovedať európskemu parlamentu. Čo môžeme navrhnúť, ak teda dojde k narušeniu suverenity? aby sme mohli o všetkom bez akéhokoľvek e, tabu diskutovať. Ako môžeme teda hovoriť o všetkých e, problémoch, e, je to najlepšie na pôde parlamentu. Myslím si, že toto je dôležité eh, zakomponovať do návrhu, pokiaľ máme brať vážne ustanovenia zmluvy. Spoločná mena znamená spoločnú zodpovednosť a je mi eh, ľúto, ale národné parlamenty mm, musia vykonávať svoju prácu. Naozaj nie som nadšená z toho, ako niektoré parlamenty systematicky porušovali povinnosti vyplývajúce z e, zo schválenej zmluvy. Hovoríme aj za vlastnú krajinu. Áno, zvrchovanosť úcta k vlastnej e, krajine. Áno, ale parlamenty majú tiež zodpovednosť z Lisabonskej zmluvy. Nech As it's already uh, late, uh, I just would like... Keďže čas, neskoro, rád by som e, procedurálne okomentoval. Myslím si, že otázka, či dokážeme vytvoriť spoločnú silnú, silný európsky návrh tejto otázke, to je rozhodujúce, pokiaľ ide o schopnosť parlamentu zohrávať silnú úlohu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o finančné služby, veľmi silnú úlohu zohrávali sme a myslím si, že to je, je tu všeobecné presvedčenie, že to pomohlo vylepšiť tie návrhy pre občanov a zlepšilo sa to, ak, aj keď ich uh, analizujete z neideologického pohľadu. Takže všetky tie správy, kde sa nám podarilo dosiahnuť silný európsky silnú európsku perspektívu tu v Ekone, tak tam sme zohrávali pozitívnu lohu a veľmi vážne beriem to, čo povedali moji kolegovia, to, čo povedala Elisa i ďalší, tu je to oveľa ťažšie. Videli sme to aj e, pri diskusiách vo výbore pre finančnú krízu. A preto pán Fejo zohráva veľmi dôležitú úlohu a myslím si, že celý výbor zohráva dôležitú úlohu, pretože ak pri niektorých kľúčových otázkach budeme hlasovať v zmysle tradičných línií k makroekonomike, tak, tak posilníme, po, oslabíme e, automaticky silnú pozíciu Európskeho parlamentu, ktorú ale potrebujeme, aby sme následne vyhrali, keď prídeme k e, skutočným problémom. Keď e, diskutujeme e, s radou, ktorá je neochotná prijať silné európske perspektívy, ktoré sú ale potrebné, v oblasti ekonomických politík. A preto vyzývam všetkých kolegov zo všetkých strán, aby to brali výrazne vážne. Nejde tu o víťazstvo v tej či onej v e, tom či onom hlasovaní tu v Ekone. Ide o to, aby sme dosiahli riešenia, ktoré budú preklenovať tradičné deliace línie medzi tzv. ľavicou a tzv. pravicou, aby sme sa dohodli na silnej rokovacej pozícii s radou. O tom som e, sa s vami chcel porozprávať. Takisto chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí za posledný mesiac pomáhali pri, na tom, aby vznikla takáto spoločná línia. Inak totiž nesplníme očakávania obč- občanov a oslabíme si našu rokovaciu po- pozíciu v celom procese. Much, uh... Ďakujeme. Teraz by som chcela dodať sama zo pár slov. Ide o proces, ktorému som predsedala i neskôr tie všeobecné pozmeňujúce e, návrhy z mojej strany. Máme tu samozrejme spolurozhodovanie k finančným službám. E, už po významnú dobu, ale v tejto oblasti je to predsa len nové e, až po Lisabone, takže sme na novom teritóriu. Takýto následok nám vec stiažuje, pretože rada si bude musieť uvedomiť, že máme tú dôležitú úlohu, ktorú sme dlho mali vo finančnej oblasti. Tento výbor sa snažil o dialog, nie však tak úspešne, ako by sme boli bývali čakali. Uvedomujem si, že čo si z toho, čo robíme, sa prekrýva s úlohou výboru pre krízu, ale sme legislatívny výbor a preto je primerané, že robíme pred legislatívnu prácu, správu. Nemyslím si, že musíme e, celý ten obsah v tejto správe musíme skompilovať do niečoho, čo bude treba hneď urobiť. Nemyslím si, že by sme museli skrývať naše ambície, že uznávame legislatívu, ktorá bude potrebná budúci rok. Myslím si však, že toto je neustála rozpráva. Budeme možno potrebovať aj iné opatrenia, keď získame suverennosť e, k smeru, ktorý už sme si vybrali. Inak potom skončíme, teda pri niečom, čo bude mať aspoň spoločný menovateľ. Naše ambície inak by boli okresané. Toľko boli moje všeobecné eh, poznámky. A teraz mojim pozmejúcim návrhom. Bola som tu pomerne ambiciozna. Nesúvisí to len s eurozónou. Hm, pozerám sa tu na skutočnosť, že my v našich ustanoveniach máme veci, ktoré boli procyklické, pokiaľ ide o, o zadlženie. A keďže my ukazujeme ochotu ich v budúcnosti napraviť, takže minimálne by sme sa mali nimi zaoberať. A dôvod, prečo sa o ne tak zaujímam, je to, že sú automatickými spúšťačmi, ktoré e, neustále pribúdajú aby e, e, odrádzali krajiny e, ísť nesprávnym smerom pri investíciách a používaní prostriedkov. My všetci vieme, že komisia a rada sa snažia ovplyvniť trh, presvedčiť trh, že všetko je v poriadku, aby tu bola vytvorená dôvera aby sa ukázalo, že veci budú v poriadku. Alebo v časoch, aké máme teraz, nebudú naopak tichí. Nemôžeme predsa diskutovať o tom, či bude, bude niečo ako sovereign default alebo niečo podobné, čo by e, umožnilo určite kresanie bondov, to by sme e, odstrašili trhy a ak sme v takej situácii, akej sme, Myslíte si, že budeme inde o dva roky, keď nastane takáto situácia a mali by sme sa spoliehať na spúšťač, ktorý e, bude komisia používať vediac, že veci sa tým ešte zhoršia. Viem, že pre niektoré z týchto vecí e, to bude dosť zložité, pretože sú to naozaj mechanizmy na zložité situácie. Ale premyslite si to, prosím, kolegovia. Aspoň sa postarajte o tom, aby to bolo v našej správe, aby sme ukázali, že sme ústretovejší, než že by sme len riešili konkrétne momentálne problémy hľadaním spoločného menovateľa. Dlhodobý test času by sme neobstáli o 10 rokov napríklad ak tak nechceme dopadnúť, musíme urobiť viac než to, čo máme na stole. Moje komentáre toľko a teraz dávam slovo spravodajkyni. Muito obrigado. Eu queria as intervenções que foram feitas. Ďakujem pekne, ďakujem pekne kolegom za ich príspevky a komentáre. Začnem asi tým, čo spomínal Sven Gigold. On e, presunul veľkú časť odpovednosti na mňa. E, ďakujem pekne za túto dôveru. A ja sa budem snažiť v spolupráci s tieňmi spravodajcami dosiahnuť silné stanovisko. Toto je samozrejme veľmi politická záležitosť. Nie je to tak veľmi technické ako otázky dohľadu alebo e, rada, ktorá sa oberá dohľadom. Chcel by som povedať, že sú tu určité názory. Sú to, to znamená, že takí, ktorí sú za tie metódy, ktoré, ktoré vykonávajú vlády. Niektorí uprednostňujú to, čo robí EÚ. Samozrejme sú to rozličné názory na to, čo robia jednotné inštitúcie. Niektoré sú za taký federalistický prístup, ďalší sú proti. A od všetkých som dostal pozitívnu spätnú väzbu k tejto správe a pevne verím, že dosiahneme silné stanovisko. Musíme samozrejme prekonať tie rozdiely, ktoré sú medzi politickými skupinami. Niektorí sú napravo, niektorí naľavo. A pevne verím, sa nám podarí vyslať skutočne silný signál. Ja budem bojovať za toto spoločné stanovisko, aby sme potom mohli s úspechom o tom hlasovať. Filip a Sophie spomínali jednu vec, to znamená, sú tam určité myšlienky, ktoré neboli do toho zakomponované. A jednoducho, keď som to nespomenul, neznamená, že by som bol proti tomu. Jednoducho nebol tam zakomponované, zatiaľ tam by tam nemal byť problém, ako to vyriešiť. Musím povedať, že čo sa týka opatrení, som sa zameral na niektoré krátkodobé a sú tam samozrejme aj dlhodobejšie. Niektoré z nich by mohli viesť tomu, aby sme riešili v budúcnosti také otázky, ktoré sa týkajú prípadnej úpravy zmluvy. Sú tam určité veci, ktoré je možné riešiť už teraz, niektoré až v budúcnosti a nemám problém s riešením týchto otázok, tak ako je to uvedené v dokumente. Ide o to, že sú určité rozdiely, čo sa týka odporúčania 1 a 2, čo sa týka predovšetkým sankcií Jedni hovoria, aby to bolo automatické, hovorí sa o tom, aká by mala byť úloha komisie. Na tomto mieste by som chcel povedať, že parlament sa vlastne už týmto zaoberal. Máme tu uznesenie, ktoré prijala plenárka, týka sa to stratégie do 2020. Jednoducho naša správa sa môže opierať o takéto príklady. A preto by nemalo byť nejako veľmi zložité nájsť spoločné stanovisko v rámci tejto témy. Chcel by som povedať, že sú samozrejme určité protichodné stanoviská v rámci politických skupín ako dovnútra alebo aj navonok. A Vidíme to konec koncov už aj na tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené. Dôležité je, ako oddeliť euroskupinu od ostatných štátov. Ide o to, aby opatrenia sa týkali 27, aj keby to mali byť špecifické pravidlá pre euroskupinu. Jednoducho to súvisí, eh, súvisí s eh, samotnými tými vecami a bolo by to, eh, vidíte to vlastne jasne uvedené v správe. Potom, čo sa týka toho, aby to bol vlastne pakt rastu, podľa mňa je dôležité, aby a skutočne sme, mali, sme tam mali pakt rastu. Keď ekonomika bude rásť, naše postavenie bude lepšie, okrem toho budeme môcť vytvárať pracovné miesta. Ja vôbec nemám problém so zameraním sa na túto myšlienku v rámci správy. Teraz, čo sa týka eurobondov, vlastne pán Barozo, už keď hovoril o stave únie na plenárke, tak pod, pod, vlastne potvrdil tú myšlienku. To znamená, že musíme sa na to pozerať ako, určitá, ako na určitú možnosť do budúcnosti, na ktorej musíme pracovať. No, tam boli viaceré veci, s ktorými súhlasím. Dôležité, aby výdavky, ale aj príjmy boli udržateľné. Musíme si uvedomiť, aké plány chceme mať v tejto oblasti. A čo sa týka zdaňovania, je možné riešiť túto otázku Podľa mňa bolo by možné v tejto otázke dosiahnuť spoločné stanovisko. Musíme si uvedomiť, aký je názor politických skupín. Sú tam veľké rozdiely, ale podľa mňa podarilo by sa to premostiť. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým tieňom spravodajcom, všetkým, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Všetkým vám sa chcem poďakovať a snažíme sa predsa dosiahnuť spoločné stanovisko. Dôležité si uvedomiť, akú úlohu môže zohrávať Európsky parlament v tejto oblasti. Ja si myslím, že parlament má byť silnejší a mal by mať intenzívnejší dohľad na hospodársky rast. Musíme byť európskejší a musíme zohrávať dôležitú úlohu a síce musíme byť prepojenie k národným parlamentom Parlament musí mať lepší dohľad nad hospodárskym riadením. Musíme sa zapájať do diskusii v budúcnosti o týchto otázkach. Dôležité je, aby sa posilnila úloha parlamentu v tejto oblasti. Musíme zohrávať dôležitejšiu úlohu. Podľa mňa toto je realizovateľné. Boli tu pozmeňujúce návrhy z viacerých politických skupín ktoré išli práve týmto smerom. Takže ja si myslím, že určite dosiahneme koncenzu, čo sa týka rozšírenia právomoci parlamentu v oblasti hospodárskeho riadenia. A podľa mňa musíme zohrávať inú úlohu, ako sme zohrávali doteraz. Dostávam sa už k záveru. Chcel by som povedať, že pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť spoločné silné stanovisko Európskeho parlamentu a chcel by som zdôrazniť, aké je to dôležité, aby sme to spravili. Ďakujem pekne. Thank you very much. Um, so we are... Ďakujem pekne. Takže, takže stihneme to určite do hlasovania našom výbor do 4., respektíve 5. oktobra, hlasovanie bude teda 5 a potom na plenárke by to malo byť na druhej plenárke, ak teda všetko pôjde v poriadku. A teraz zostávame k nášmu záverečnému bodu dnešnej schôdze a to je štátna pomoc na zatvorenie uholných baní neschopných konkurencie. A spravodajcom je Bernard Rabkaj. Nech sa páči. Ja, ein bisschen Unruhe, da warte ich mal. Je toto trošku nekľudné, počkám. Ja, herzlichen Dank, Frau. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď v roku 2002 po 50-ročnej existencii eh, eh, bola, eh, bolo zrušené Európske spoločenstvo pre uhlie a ocel, bol predložený návrh, ktorého cieľom bolo nájsť prechodné e, riešenie pre e, štátnu pomoc pre e, bane. Mali sme svojho času nariadenie, kde do 31.12.2010 bolo uhlie oslobodené. Schlicht übernommen die diesbezüglichen Regelungen aus dem EGK od určitých ustanovení. Mali sme dva, dva, dva druhy e, štátnej pomoci. Bola to štátna pomoc e, pri zatváraní uholných baní a štátna pomoc e, pri výrobe, pri ťažbe. Hovorím to z toho dôvodu, pani predsednička, že jeden z argumentov, ktoré dnes počúvame, je, že svojho času to bolo len niečo prechodné na dobu určitú. Avšak v končnom dôsledku tomu tak nebolo. Bolo to riešenie na určitý stanovený čas, tých 8 rokov. A diskusia v Vtedy e, sa viedla vo všeobecnosti o poskytovaní e, štátnej pomoci. E, štátne pomoci musia byť degresívne a štátna pomoc musí byť časovo obmedzená a, a predstavy boli 5 až 15 rokov trvania tejto pomoci, avšak dohodnutých e, bolo 8, e, pretože Európsky súdny dvor e, rozhodol, že by nemala byť poskytovaná dlhšie než 10 rokov štátna pomoc. Hovorím to ešte raz, pretože situáciu viem posúdiť, lebo som už svojho času bol v parlamente, keď sa hovorilo, bol som vtedy eh, vo výbore pre priemysel. Teraz som eh, tu len uh, substitút. Každopádne ďakujem uh, za možnosť, že v tejto veci môžem pôsobiť ako spravodajca. Návrh komisie uvádza, že v roku 2014 e, toto, táto úprava má vypršať. Tvrdenie, e, že e, podpora ťažobného priemyslu a teda zrušenie podpory by prispelo k dosiahnutiu klimatických cieľov. Avšak e, tomu tak nie je, pretože domáce uhlie by bolo nahradené e, uhlím z dovozu a tu ide len e, v úvodzovkách o dotované čierne uhlie. V mnohých krajinách Európskej únie um, sú podniky ťažobné, ktoré nepožívajú žiadnu štátnu pomoc, takže ich by sa to vôbec netýkalo. Ďalší bod eh, je bod, o ktorom možno eh, sa sporiť. Eh, niektorí sú totiž v zásade proti štátnej pomoci. Táto zomluva vyprší, avšak môžu zostať v platnosti určité výnimky a toto by bola jedna z nich. Hovorím to, pretože komisia so svojím návrhom, že všetky e, zmluvy musia vypršať e, v roku 2014, podľa môjho názoru predložila návrh, ktorý vôbec nie je odôvodnený. Minimálne e, posúdenie dopadov nám neposkytuje žiadne argumenty. Posúdenie dopadov teda možno právom konštatovať, že dátum vypršania účinnosti teda 2014 ani nie o 4 e, roky e, je svojvoľnou lehotou, ktorá bola stanovená. Všetky body, ktoré sú uvedené v e, posúdení dopadov, sa prihovárajú za dlhšie obdobie platnosti, nie za e, neobmedzené, ale za dlhšie skutočnosť, že niektoré členské štáty, teda nie veľa členských štátov má ešte tento problém, avšak existujú členské štáty, ktoré s týmto problém majú a je to skutočne problém v niektorých regiónoch týchto členských štátov. Čiže E, rýchle vypršanie týchto podmienok k roku 2014 by pre mnohé členské štáty znamenalo e, nedozierne sociálne dopady. Došlo by k vypovedi z prevádzkových dôvodov, z organizačných dôvodov v Španielsku, v Rumunsku, možno aj v iných krajinách. Komisia vlastne vypracovala dobrú štúdiu dopadov, avšak pri svojom rozhodnutí v kolégiu sa už výsledkov nepridržiavala. A to ma hnevá. Pán Munia prišiel s iným eh, dátumom a síce s rokom 2018, ktorý je už bližšie k e, záverom dopadovej štúdie. Je to vlastne opodstatnené z hľadiska e, starej logiky mať primeranú časovú dobu, ktorá ale nemôže byť príliš dlhá a celé to musí byť degresívne, e, čo vyplýva aj z výsledkov dopadovej štúdie. Najmä pokiaľ ide o sociálno-politické a regionálno-politické dopady e, rýchleho e, zrušenia platnosti týchto ustanovení. Takže navrhujem v správe, aby sme 1. október 2014 eh, nahradili 31. Eh, decembrom 2018. Eh, ruka v ruka s tým idú aj ďalšie technické opatrenia. Pričom som si všimol, že v návrhu komisie opäť Komisia pracovala veľmi e, rýchlo, pracovala s výsledkami dopadovej štúdia, keď e, si to rýchlo prepočítate. Chceme október 2014 od 1. 1. 2011 55 mesiacov čiže 3 15-ročné návrhy, e, teda obdobia, kde by komisia chcela 33-percentné zníženia. To je problematické, e, keď by sme si e, miesto 33 zobrali 35 menej to nesmie byť e, podľa návrhu komisie, tak by sme sa dopracovali k 101 a to predsa matematicky vôbec nie je možné. Ani komisia nedokáže narušiť matematické zákony ale musí to byť degresívne, to som už povedal, vyplýva to aj z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a preto tých 8 e, rokov návrh 10 tých 10 to by bolo v poriadku, v niektorých rokoch možno postupovať aj rýchlejšie, ale toto by bolo primerané a myslím aj sociálne znesiteľné. V návrhu komisie sa objavujú aj e, niektoré úvahy, proti ktorým skutočne nemožno namietať, e, ktoré dokonca a podporujem, ale v tejto súvislosti to je cudzie e, systému, ktorý sledujeme. Ak napríklad v súvislosti s plánmi zavretia prevádzok sa spomínajú aj e, politiky e, ekologické, e, potom to musí platiť ale na všetky podniky, ktoré sa zaoberajú ťažbou čierneho uhlia, nie len pre podniky, ktoré sú štátom podporované. Mimochodom, v viacerých krajinách tieto majú oveľa väčší podiel než podniky, ktoré e, sú štátom podporované. Čiže takéto veci síce sú možné, ale treba to robiť prostredníctvom, prostredníctvom národnej legislatívy. Takže toto sú v skratke e, tie predstavy, ktoré prezentujem v správe čiže predlženie mm, do roku 2018. Avšak v protiklade k doterajšiemu nariadeniu vychádzam z toho, že v 2018 akákoľvek štátna pomoc e, vyprší v dvoch pozmeňovacích návrhoch. Navrhujem, aby sa rozhodlo o konkurencieschopných a nekonkurencieschopných a o ich podpore pretože tie podniky, ktoré primeranou politikou prispievajú ku konkurencie schopnosti, ak by sme teda už od začiatku uh, uh, si tam naplánovali uh, všetky, to by sa mi nezdalo byť primerané preto tu eh, delím medzi konkurencieschopnými a nekonkurencieschopnými. Dovolil som si tiež z existujúceho nariadenia eh, prevziať tri ustanovenia na diskusiu Ide tam tiež e, o ustanovenia vychádzajúce z dopadovej štúdie. Môžeme o tom samozrejme diskutovať, ako to e, vyriešime, či prevezmeme návrh komisie. Takže tento návrh e, predpokladá, že najneskôr v novembri by sme museli ísť do pléna pretože e, rozhodnutie na Rade pre konkurencieschopnosť má byť prijaté, myslím, 10. decembra. Tí, ktorí to vôbec nechcú, by sa samozrejme mohli snažiť e, o to, aby bolo rozhodnutie oddialené. Avšak situácia je taká, že do konca roka musí byť nové nariadenie. Ak e, nebude, tak potom bude tých 2000, ten rok 2014 platiť a následne už štátne podpory e, budú e, protiprávne a bolo by, to, e, bolo by potom potrebné ich jednotlivo povoľovať, udeľovať výnimky. Čiže z tohto pohľadu by sme to mali mať vyriešené do novembra. To by znamenalo, že začiatkom novembra by sme museli hlasovať vo výbore a od toho by sa potom odvíjali ďalšie lehoty, ktoré určite sekretariát nám vie presne povedať. 9. novembra by potom malo prebehnúť hlasovanie. Ehm, pôvodne budúci týždeň mala sa uskutočniť diskusia, ale vzhľadom na agendu budúci týždeň sa to nebude dať, takže musíme nájsť nejakú cestu, ako diskutovať o prípadných pozmeňovacích návrhoch, ale celkovo za to myslím, že môžeme ehm, diskutovať o tomto časom harmonograme. A ďakujem vám za pozornosť. Ehm, talked about the timetable. Treba povedať, čo si aj k harmonogramu. Môj návrh, ktorý tu mám pred sebou, vyzerá, že lehota na predkladanie návrhu 5. október, pozmeňujúce návrhy 11. október, ich prebranie 26. október, hlasovanie 9. novembra, e, potom by to malo ísť do novembrového druhého pléna. Taký vyzerá harmonogram harmonogram pán Langen. Áno, ďakujem pekne. Nejde tu o to, že sa budú poskytovať európske prostriedky, ale ide e, o schválenie národných prostriedkov, poskytovania národnej pomoci. A pán kolega e, Rabkaj e, to už dobre vysvetlil scenáre opcie, ktoré prešetrila komisia a celkovo je 6 E, nie sú v súlade s návrhmi, ktoré boli predložené. Komisia spomína aj opciu 5, ktorá e, umožňuje e, sociálne dobré riešenie a program až 10-ročný mm, na zavretie ťažobných podnikov. Komisia tento program označila za optimálny a navrhuje, ale vieme, ako sa to stalo, e, návrh 2018 totiž sa nestretol s priaznivým ohlasom. Komisia navrhuje ale rok 2014. To eh, však nie je v eh, súlade eh, s tým popisom jednotlivých možných obcí a preto si myslím, že sociálna dimenzia a zmluvné záležitosti sú tie, ktoré je treba prešetriť. Kolega Rabkaj predložil návrh, zatiaľ ešte nie je preložený, avšak už nám predniesol jeho hlavné body. Otázka, ako zo 100 tisíc pracovnými miestami v štyroch členských štátoch Európskej únie budeme zaobchádzať a ako zabezpečíme sociálne vyvážené vypršanie štátnej pomoci, že toto nemôžeme, teda na túto problematiku nemôžeme e, nazerať za aspektov legislatívy upravujúcej e, e, emisie ak e, nebudú poskytované subvencie e, na čierne uhlie, potom bude toto nahradené dovozovým e, uhlím. Takže politika CO2 nemôže byť v tejto súvislosti spomínaná. Existujúce energie majú byť započítané do energetického konceptu a my máme predsa celkovo 12 európskych pilotných projektov v tomto smere, ktoré sa e, týkajú e, vyučovania a uskladňovania e, CO2. Čiže budú paralelné možnosti, za pomoci ktorých možno zlepšiť politiku boja proti klimatickým zmenám. Takže otázka je, ako postupovať. Kolega Rabkaj navrhuje rok 2018 na miesto roku 2014 to by e, v Nemecku zodpovedalo tomu, čo bolo legislatívne prijaté 2007. E, Môžeme však ísť aj nad rámec e, tohto návrhu. Komisia spomínala opciu 6 a síce predlženie na 10 rokov a potom stopnutie štátnej pomoci. Čiže tu treba zvážiť obe možnosti. Najrozumnejšie by bolo, poviem otvorene, ak by komisia stiahla svoj návrh 2014 a ak by siahla po starom návrhu komisára Almuniu e, rok 2008. V parlamente by sa to stretlo e, s hlasom pozitívnym a mohli by sme diskutovať o dobrom sociálne únosnom riešení. To by bolo to najlepšie a dúfam, že komisia túto jedinečnú e, situáciu, e, že komisár pre konkurencieschopnosť bol prehlasovaný, skoriguje. E, podporujeme ináč všetky návrhy nášho kolegu Rabkaja. Filip. Thank you, Chair. Uh, I'll be quite short. Uh, as you can imagine... Ďakujem, budem stručný. Určite viete, že nie sme proti štátnym uh, dotáciám. O to tu nejde, ale celé desaťročia tu boli dotácie, ktoré smerovali vlastne do znečistujúcich typov priemyslu a ekonomika 21. storočia bude fungovať bez takýchto priemyslov sú to verejné prostriedky, tieto subvencie, ktoré sa použijú, ale nedajú sa použiť dvakrát, iba raz. A tu je na mieste otázka, aká je toho ekonomická výkonnosť. Ako chceme udržať trvalo udržateľné pracovné miesta na našom kontinente, keď budeme využívať takéto prostriedky takto? To isté vidíme aj u e, automobilového priemyslu. Do toho priemyslu smerujú milióny bez akýchkoľvek podmienok a vidíme, že iné krajiny investujú do technológií 21. storočia, zatiaľ čo my ešte stále smerujeme, teraz sme tu hovorili z Trišet, e, naše veľmi e, nemnohé prostriedky e, investujeme do priemyslov, ktoré vymiznú. Takže tá užitočnosť použitia prostriedky ne, nemožno ju nazvať najlepšie použitou. Čiže nie je to otázka odmietania ich použiť, ale ide o to smerovať ich e, dobrým smerom. Radšej by sme navrhli, že sme od tohto vzdialení. Zrýchlujeme naše investície do budúcich typov priemyslu, takže takýto, takáto poznámka z mojej strany. Bohužiaľ musím odísť, takže si nebudem môcť vypočuť odpoveď pána spravodajcu, ale preberieme si to v budúcich dňoch. Well, we only have five minutes left anyway. Mr. Takže tak už máme 5 minút, teraz pán Simon. Nein, vielleicht hört das ja trotzdem noch. Äh, Ďakujem pekne, možno napriek tomu budete počuť. Myslím si, že všetci sme si zajedno v tom, že chceme mať environmentálne energie Eh, boli sme si zajedno aj v tom, že eh, cesta k dosiahnutiu tohto eh, cieľa nie je jednoduchá. Nemôže to viesť k väčším výdavkom. Už kolega Langen povedal, že to ide o národné peniaze. Tu hovoríme najmä o európskych financiách. A teraz teda som z výboru REGI, prichádzam teda z výboru REGI, kde sa tiež hovorí o finančných prostriedkoch keď si pozrieme dlhodobu, teda keď stratíme zo zreteľa dlhodobú perspektívu, budú sa vytvárať e, pracovné miesta e, e, niekde inde a tu vlastne strácame pracovné miesta. Tam sme zase v štruktúrálnej dohode, v dohode o štruktúrálnych zmenách a tam máme rôzne finančné prostriedky naplánované. Ďalší bod, ktorý už spomínal Rabkaj, ktorý by sme nemali stratiť e, z pozornosti. Je e, potrebné postarať sa o to, aby e, určité podniky ešte naďalej mohli byť podporované. Keď hovoríme o technologickom líderstve, ktoré chceme dosiahnuť v mnohých oblastiach, nutné e, si uvedomiť, že e, čo sa týka e, uhlia, sme v mnohých oblastiach lídrami. Čiže ak nebudeme aj v budúcnosti podporovať určité oblasti, ak nebudeme umožňovať ďalšie štátne pomoci. Potom nás predbehnú iní na svete, takže e, v tomto smere musíme ešte pracovať. Okay, and the bad news is that I have... Výborne, nepríjemná informácia pre vás je, že ja musím o pol odísť, takže budeme musieť tedy skončiť. A teraz ďalší rečník, ktorý požiadal slovo. Nech sa páči. E, e, ja postaram się w związku z tym, że pani musi wyjść bardzo szybko i ja zgadzam się z panem. Áno, chápem, že musíte odísť, pani predsedníčka. Pán Lamberts, ten tiež odišiel. A ja by som chcel povedať, že samozrejme je možné poskytovať štátnu pomoc pre uzatvorenie uholných baní. Spoločnosti, ktoré prevádzku tieto bane, jednoducho nedokážu pokryť eh, prevádzkové náklady a ten tlak, tlak, po ktorým sú, ja chápem názor pána Langena, že je dôležité, aby tu bola koordinácia s príslušnými programami. Ja som zatiaľ nemal možnosť si prečítať tú správu, lebo som nemal v angličtine, preto spolieham sa na to, čo povedal pán Hrabka, Ja, ak som ho správne pochopil, on chcel, aby článok 3b sa odtiaľ vymazal. A ak som to pochopil teda správne, výmaz tohoto článku by mohol znamenať, že by, by tam boli určité mm, podmienky pre bane, ktoré by sa mali uzavrieť, boli by tam podmienky do 2014 a tak ďalej. Tak mňa by bolo, dobre, bolo by dobre, keby mi to dokázal objasniť. I will give the floor back to the rapporteur for the... Teraz by som dala slovo na dve minúty spravodajcovi. A nebojte sa, nejdem na žiadny koktejl, budem ďalej pracovať. Pán Rabkaj, máte slovo a je mi ľúto, ale musíme skončiť čas. Pán Rabkaj, môžete zodpovedať otázku pána Nitrasa? Bude tu ešte možnosť na prezentáciu návrhu správy. Toto je iba výmena názorov. Toto nie je e, prezentácia samotného návrhu. Pán Rabkaj? Also äh, an den Kollegen, ich streiche überhaupt nicht, äh, ich schlage überhaupt nicht vor, irgendeinen Artikel 3a zu streichen. Äh, Vôbec nenavrhujem, aby sa to vyčiarklo. Nemáme tam článok 3 alebo 3b je tu článok 3a alebo 3b, ja to nechcem vyčerknúť. Pri tom jednom jednoducho mením akurát ten dátum, je tam určitá vnútorná logika, iné sa nič nemení a čo sa týka toho druhého, tam poukazujem na to, že potrebujeme ten plán na uzatvorenie. Jednoducho, ak niečo nie je konkurenceschopné, chceme to zavrieť. My nechceme niečo zakazovať, čo nepotrebuje e, pomoc. Takže to, je, to, to bolo v poriadku. To som bol, chcel doplniť. Ja by som chcel rád o tejto téme diskutovať s kolegami, lebo je tu fundamentálna chyba. Ten kolega, ktorý odišiel, dopusad, žiaľ dopustil nej zásadnej chyby. On povedal, že úlie to je niečo z minulosti. Možno áno, ale je to veľmi aktuálne a je to aj dobre do budúcnosti a konec koncov Peter Simon na to poukázal ten problém, ktorý tu je, je, že dôležitosť čierneho uhlia bude v budúcnosti rásť na rozdiel od plynu a ropy. Mm, uhlie je lepšie a preto ja som to spomínal, že sú tam určite technológie, aj tu možnosť hodnocovania. Dá sa s tým pracovať, pán kolega, som tým ja som nič nevyčiarkol, ja som to iba chcel prepracovať, zmenil som ten dátum. Kolega Langen hovoril o desiatich rokoch. Pôvodne som to aj ja tak zamýšľal, teda 10 rokov, ale som si potom spomenul na tú starú diskusiu, ktorú sme viedli, kde sa hovorilo o tom, že by tam nemalo byť dvojciferné číslo pri rokoch a vieme, že Almúnia čo svojho povedal, viem, že odviedli čistú prácu, potom kolegium to nepochopilo správne. Ja som sa vzťahoval na tých 2018 hovoril som, že to má byť časovo obmedzené. A viem, že komisár pre konkurencieschopnosť sa, za, sa zameral na to isté pôvodne 2020, áno, ale samozrejme o tom už diskutovať. Viem z výboru REGI, odkiaľ prišiel kolega Simon, že tam hovorili 2020, samozrejme o tom môžeme diskutovať. Sorry, is somebody calling for the floor? Či Niekto hla, žiadal o slovo? Nie, výborne. Stalo sa mi, že niekto niečo hovoril, ale nevadí. No, but uh, I had to close the speakers list. You weren't the only person who didn't get to speak. So, as I said... Áno, ako som povedala, bude ešte ďalšia možnosť na diskusiu Takže končím schôdzu.